Could the colleagues from the socialist group... Yes, she's coming. Kolegovia, od socialistov, poprosím vás. Konstanc, čakali sme na teba. A myslím, že čakáme opäť na ďalšie šampanské tento rok za neskore príchody. Takže, vážení kolegovia, prosím, môžeme začať so stretnutím. Ešte stále nás čaká niekoľko desiatok strán, ktoré musíme odhlasovať. No a chcem vám pripomenúť, že sme na prílohe 1. Tí z vás, tak sme na strane 324, pozmeňujúci návrh 1808. Chcem sa ospravedlniť tlmočníkom, budem pravdepodobne meniť spôsob, ako vyhlasovať čísla. Viem, že to je trochu metúce, ale ja už sa ospravedlňuje hovoriť 18.08, ale budem hovoriť 1.8.08, takže vždy to bude trochu odlišné. Začneme hlasovať, poprosím vás všetkých o pozornosť. Sorry, e, ospravedlňujem sa, Elizabet, už teraz e, si za? Dobre, tak to je výborné. Takže aj viem asi prečo. Viem asi prečo, hovorí pani predsednička, ale nejako to nepomôže. Takže môžeme začať s hlasovaním. Vážení kolegovia, poprosím, eh, kto je za, kto je proti. To bohužiaľ Elizabeth nepomohlo, že si bola za. 18 eh, 18-12, kto je za, proti, zdržali sa. Navrh pre, prepadá ITRE 113. Kto je za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. ITRE. Ospravedlňujem sa, hlasovali sme za časť 1. Teraz hlasujeme za ITRE 1.13, druhá časť. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej. Druhá, tretia časť ITRE 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Štvrtá časť ITRE 113 za, proti, zdržali sa zamiet, zamietnuté. Piatá časť i 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. i 114 za, proti, zdržali sa, schválené. Sto osemnásť jedenásť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osemnásť dvanásť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18.09 odpadáva, o 9.09 odpadáva, hlasujeme. Mhm. Bolo to stiahnuté, dobre, 18.10. Yes. Oh, we have to vote. Okay. 1809 we vote. 18.19, 18.09, 18.09. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18.10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1815 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1813 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1814 za, proti, zdržali sa, schválené. 816 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 817 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme na NV55. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV54. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1818 za, It falls. 1818 falls. odpadáva, takže ideme na NV54. Hlasujeme za NV54, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Ideme na NV55, druhá časť. Budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Teraz ideme na 1819 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ideme na kult 17, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ideme na 1820. Áno. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ideme na kult 17, druhá časť Ideme na 1821. Kult 17 odpadáva tiež. false. Tran 37. We vote. Hlasujeme o Tran 37. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1822 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 40 za proti zdržali sa zamietnuté. Tran 39 za proti zdržali sa zamietnuté. Tran 4, 39 druhá časť za proti zdržali sa zamietnuté. Tran, tran 41 za proti zdržali sa zamietnuté. 1824 za proti zdržali sa zamietnuté. 1825 za proti zdržali sa zamietnuté. 27 odpadáva tiež. 28 odpadáva tiež, 29 odpadáva. Ideme na Ample 217. Ample 217 za, proti, zdržali sa za, schválené. 1830 od, budeme hlasovať. Kút 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1831 e, zamietnuté. 1833 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1834 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Empol 221. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1834 zdržali sa zamietnuté, Ample 221 za, proti zdržali sa zamietnuté, 1835 za, proti zdržali sa zamietnuté, 1836 za, proti zdržali sa schválené, Ample 223 za, proti zdržali sa schválené, 1837 za, proti zdržali sa schválené. Kult 19 za, hop, nebudeme hlasovať. To check, I'm sorry. We went to, it falls. Together with employment to 24, yes. So we go to 166. 166 in favor. Uh, 166 za, proti, zdržali sa schválené. 1838 odpadáva. 1839 odpadáva. Ample 225 odpadáva. Spolu so všetkým ideme na 18.40. 18.40 za, proti zdržali sa zamietnuté, 18.41 za, proti zdržali sa schválené, 18.42 za, proti zdržali sa schválené, 843 za, proti zdržali sa zamietnuté, 18.44 za, proti zdržali sa zamietnuté. Ďalej 8, Ample, 226 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1845 odpadáva, 846 odpadáva tiež, 847 odpadáva tiež. We vote. We vote 1848 in favor, against, abstentions rejected. And... Dobre, za, 1867 za, proti zdržali sa schválené. 18 49 za, proti zdržali sa zamietnuté, 228 za, proti zdržali sa zamietnuté, plus 229 za, proti zdržali sa zamietnuté, 1150 za, proti zdržali sa zamietnuté, Empl 230 za, proti zdržali sa schválené, 1852 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1851. Budeme hlasovať za, proti, zdržali sa. Schválené Ample 231 zodpadáva. 1853 budeme hlasovať za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1854 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1855. Kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. MPL 232 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, MPL 233 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tis... Nie. Budeme hlasovať. 1957 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Mpl 234 budeme hlasovať, to je za, proti, zdržali sa schválené, 1858 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 235 odpadáva, 236 hlasujeme, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1859 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1861 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1860. Budeme hlasovať. Hlasujeme za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. MPO 237 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1862 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. MPO 238 budeme hlasovať za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1863 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1864 za, proti, zdržali sa zamietnuté, mp 239 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1865 to je za, proti, zdržali sa zamietnuté, mp 240 za, proti, zdržali sa schválené. 167 za, proti, zdržali sa schválené, 1866 odpadáva. MP 241 Budeme hlasovať. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 1867 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1868 za, proti, zdržali sa. Schválené. 1868 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1869 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 18 op ešte raz, ešte raz. Ďakujem pekne za to, že ma kontrolujete. 869 za, proti zdržali sa, schválené. Ample, Ample 242. Budeme hlasovať. Ample 242 za. To je príloha 4. Pokračujeme ďalej. Ample 242 za proti zdržali sa zamietnuté. 1871 za proti zdržali sa zamietnuté. Ample 243 244 za proti zdržali sa zamietnuté. 1872 za proti zdržali sa zamietnuté. 1873 za proti zdržali sa zamietnuté. 1874 za proti zdržali sa zamietnuté. 1875 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1876 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 116 za, proti, zdržali sa schválené. 169 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 58 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 59 za, proti, zdržali sa schválené. 1877 za, proti, zdržali sa schválené Schválené. pre, pre, ukončujeme hlasovanie k tomuto bodu. Teraz mojou povinnosťou je spýtať sa vás, či sme presne a rovnakým spôsobom pochopili to, ako sme hlasovali. Či vám to, dáva mandát rokovaciemu týmu. To je mandát pre rokovací tým ospravedlňujem sa. Mohli by sme o tom hlasovať? O čom máme hlasovať? O mandáte? Myslím, že sme hlasovali o mandáte, ale vy chcete mať dvojité hlasovanie o mandáte. No, so I, the... Otázka znie, či akceptujete tieto pozmeňujúce návrhy ako mandát pre rokovací tým, tak aby mohol začať komunikovať s radou. Vidíte prosím ruky. Chápem to tak, že máme väčšinu, že máme toto akceptované ako mandát. Otváram hlasovanie teda. Elektronicky hlasujeme. Hlasujeme o tom, či akceptujeme to, čo sme um, akceptovali ako mandát. Nie všetci hlasovali, chápem to, že niektorí kolegovia opustili sálu. Ukončujeme hlasovanie. 33 kolegov hlasovalo, 34 kolegov hlasovalo za, aby toto bol ako mandát ehm, pre rokovací tým, takže máme veľkú väčšinu podpory pre rokovací tým, hovorí pani predsedajúca. Ešte máme jednu otázku. A síce má to byť vytvorenie rokovacieho týmu ktorý by mal schváliť aj výbor a navrhujem, aby tento rokovací tím sa skladal z predsedničky, ktorú vnímam ako svoju povinnosť, ďalej spravodajcov, no a potom samozrejme e, autorov e, poznámok z výboru pre zamestnanosti sa k nám predajú a všetci tie spravodajcovia, ktorí na tejto téme pracovali od, e, zo všetkých politických skupín. To, čo by som chcela, je dostať takúto dohodu, aby sme sa dohodli, že taký, tento, toto bude zloženie rokovacieho týmu. Nikto nie je proti, dobre, ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame k tomuto bodu. Áno, viem, že vy ste ešte niečo chceli povedať, nech sa páči. Po tomto obrovskom kuse práce chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za príspevky, za trpezlivosť, ktorý ste, ktorú ste priniesli na to, aby ste nám eh, dali nakoniec tento mandát, teda Konstanc a mne. My si samozrejme veľmi dobre uvedomujeme, že mimo týchto pozmeňujúcich návrhov je tu ešte celý eh, rad rôznych tlakov z regiónov, z politických strán, od všetkých možných strán, ktorí chcú eh, mať čo najlepší možný výsledok. A práve na základe tohto, na základe tohoto mandátu budeme musieť E, konzultovať a rokovať. Vrátime sa k vám e, čím skôr. Dnes ráno sme počuli, že predsedníctvo chce túto tému posunúť ďalej. Zároveň by chcelo, aby sa o tejto téme aj hlasovalo v rámci finančného riadenia a jeho úvodných ustanoveniach. Takže e, treba mať v tomto smere čo najúžší kontakt a v tom duchu, ktorý, ktorý tu bol počas posledného pol roka, každý mesiac sme komunikovali o ďalším krokom my nie sme, nepohneme sa nikam, ak by celá táto obrovská lavína týchto pozmeňujúcich návrhov nechceme nikoho e, sklamať z našej práce, ani z našej komunikácie, ani z otvorenosti. A druhá dôležitá vec je, že to, čo teraz robíme, je to, že vytvárame situáciu na pôde tohoto výboru, kde je tu celý rad rôznych nariadení, celý rad rôznych kolegov, ktorí to pokrývajú. A my sme prví, ktorí majú tento vyvážený mandát, aby sme mohli začať rokovať, aby sme mohli sa komentovať priamo k veciam, ktoré sa na rade vyvíjajú nesprávnym smerom. Na to by sme mohli uh, stráviť celé hodiny musíme využiť tú právomoc, ktorú máme, ktorú nám dala zmluva. Takže vám všetkým chcem veľmi pekne poďakovať a e, možno by sme Možno by sme sa v tomto smere mohli posunúť. Debata začala stručným úvodom dnes ráno. Hovoríme v mene Konstanzo, na kýva hlavou, takže ďakujem všetkým veľmi pekne. So, uh, uh, people... Viem, že mnohí majú veľa práce a spravodajcovia hádam zostanú s nami až do konca hlasovania, ale my musíme pokračovať s hlasovaním. Janová správa o RDF, ktorá možno je menšou správou, ale možno sú tam nejaké strany, cez ktoré by bolo dobre si najprv prejsť. A začneme teda hlasovať o regionálnom rozvojovom fonde RDF. RDF. Kto je za kompromisný návrh 1? Lambert. Konstance je tiež za. Ďakujem. Prijaté. Teraz 1.19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Prechádzame k návrhu na strane 7. Dúfam, že máme tú istú verziu. 1.2.9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 1.3.1, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania? Overíme si 131 ešte raz. Začíname hlasovať, prosím. Miguel, začíname hlasovať. Jeden náhradník z EPP, bohužiaľ, je tu navyše, nech si prosím vyberie kartu, alebo ktokoľvek z EPP, vyberte si prosím kartu. Teraz končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prechádzame na 130. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Tá istá väčšina, ale ešte raz to musíme overiť. Prosím, hlasujte k 130. teraz. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 132, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovanie zamietnuté. Kompromisný návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Prechádzame na stranu 10 k 4 štvorke, kto je za 1,4 štvorku, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnutá. Aspoň taký pocit mám. 145, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. 146, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. 148, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. 9, kto je za? O 148 sme práve hlasovali. Teraz o deviatke. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. 149. To je za. Počkajte, teraz som trošku 149. Áno, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Ale overme si to radšej, nie je to jasné. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 25 k 22 prijaté. 150. Kto je za? Kto je proti? Kto je za 150? Pýtam sa ešte raz. 52. Prepačte, nie je 150. Zastávame tu všetci. Ospravedlňuje sa predsedajúca. Nie. Ideme ku kompromisnému návrhu 3. Kto je za trojku? Kto je proti? Kto sa zdrav hlasovania? Prijatá. 157. Na strane 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 158. Kto je za? Kto je proti? Musíme si overiť elektronicky 158. Jeden socialista von. Je to v poriadku? Je zamietnutá. Jan Albrecht. Teraz 63. 163, drahí kolegovia, kto je za ňu, kto je proti, kto sa zdrel hlasovania, zamietnutá. 165, kto je za, kto je proti, kto sa zdrel hlasovanie, zamietnutá. 167, kto je za, kto je proti, kto sa zdrav hlasovania, zamietnuté. 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. ITRE 172, áno, 172, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. 173, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, myslím si, že to je zamietnuté. 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 174. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 175. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 176. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 12. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 178. za, proti, zdržal sa, zamietnutá. Kompromisný návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. 184, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 185, za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 186, za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 187, za, proti. To si overíme elektronicky, 187, nie je to jasné. Nie, nie, 187 je už bezpredmetná. Vy vôbec nereagujete, takže spíte. 189 je bezpredmetná. Takže prechádzame k 100, nie. 189 ke prechádzame predsa len, kto je za? Zamietnutý je 189 návrh, 190 za, proti. Zdržali sa, tento je tiež zamietnutý. Kompromisný návrh 5, kto je za? P, proti. Kto sa zdržal hlasovania, je prijatý. 195, kto je za? Kto je proti? Overíme si 195 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. The uh, and it is rejected, terribly rejected. Zamietnuté. Teraz 199. Kto je za? Kto je za? 199. Kto je proti? Kto sa držal hlasovania? Zamietnutý. Ďalší návrh, o ktorom budeme hlasovať, je ITRE 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Sedmička za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromisný 6 za, proti, zdržali sa, prijatá. 12 už je bezpredmetná. 202 za. 202 za. Lambert a Kelly. EPP teda ste za, alebo 200, za 202 ste za? Za 202 sa pýtam, či ste za. Proti, zdržali sa, zamietnutá. 203 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. 207, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. A teraz k 18. z ITRE. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 13. za, proti, zdržali sa, prijatá. 209. Áno, o 209. hlasujeme. Nie, o 207. hlasujeme. Opravuje sa pani predsednička. O 220 sedmičke hlasujeme. Opravuje sa pani predsednička o strany späť. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 228. Kto je za? Kto je proti? Overíme si 228. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 229 za, kto je za 229? Proti? Zdržiavajú sa? Myslím, že to je zamietnuté. Kompromisný návrh 7. Za? Proti? Zdržiavajú sa? Prijatý. Kompromisný návrh 15. 15 nemám. Hovorí pani predsedajúca. 21. 21. Kompromisný návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na stranu 23, pozmienujúci návrh 15. Kto je za 15? Kolegovia, je to dosť ťažké posúdiť, kto je za 15. Kto je proti? Musíme si to, prepačte, overiť elektronicky. Začnite prosím hlasovať. Končím hlasovanie zamietnuté o 7 hlasov. Prechádzame k 239. Kto je za? Dva, tri, devet nie je Macony. Lambert, čo robíte? Abstention. Proti, zdržali sa zamietnuté. 24 z Tran nie, to je identicky, o tom nehlasujeme. O 240 hlasujeme, prepačte, opravuje sa pani predsedníčka. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý? Kompromisný návrh 8. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijatý? Návrh, kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je prijatý. Ja myslím, že je prijatý. Socialisti, ak si nechcú overovať, tak neoverujeme. Ostatné sú bezpredmetné až po... Po kompromisný návrh 9. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme o kompromisnom návrhu 9 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti, kto je za ňu. Proti nej. Kto sa Overíme si elektronicky hlasovanie o časti 1 kompromisného návrhu 9. Teraz je tu niečo, čo mu nerozumiem. Kompromisný návrh bol prijatý. Čo teraz robíme? Hlasujeme len o časti 2. Prepačte, kolegovia, ešte raz. Hlasujeme len o druhej časti. Kto je za? Kompromisný návrh 9. Hlasujeme len o druhej časti. Opakuje pani predsednička. Compromise 9. If not, uh, if, uh, compromise, 8. It's okay, Mr. So now we voted on 2, which was in favor. Now we... Kto je za?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 Lambert, môžete hlasovať za čas 2, predsa len. Kompromisný 9. A je prijatý. Čas 2, kompromisná návrhu 9 je prijatá. Teraz prechádzame na stranu 40 podľa môjho spisu k 271. Pán Sonik predložil tento návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Je to na strane 30. Teraz máme kompromisný návrh 11 na ďalšej strane, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Teraz je mnoho ďalších návrhov bezpredmetných. Na strane 34 máme 292, o tej ideme hlasovať. Kto je za? Strana 34, 292, za proti zamietnutý, kompromisný návrh 12 v dvoch častiach. Hlasujeme v oboch častiach. Kompromisný návrh 12 za proti prijatá. Časť 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrel hlasovania? Prijatá. Teraz prechádzame k 300, na strane 36, 300 -ke. Návrh 300, strana 36. Zamietnutý, kto je za 12a, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A teraz... And which amendment? So now we go to 317, which is on the page... 317 na strane 38 riešime. Hlasujeme. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh 301. Kto je za? Kto je proti? Nevieme. Musíme si to overiť. Alebo nie, je to zamietnuté. Vidím, že je to zamietnuté. Teraz 318. Kto je za? Hneď pod tým v riadku. Kto je za ňu? Za, proti nej? Overíme si 318 elektronicky. Hlasujme, prosím. Zamietnutá. Prechádzame k 320. Nie, nie, opravuje sa predsednička. Dolu 11 z výboru BUDG, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Na nasledujúcej strane máme pozmeňujúci návrh 330. Kto je za, na strane 39, návrh 330. Asi sme preskočili 320. Ale nehlasovali sme a je identická. But it falls. But we can vote. We can vote, okay. 320, okay. 320, dobre, v poriadku, kto je za, proti, zdržali sa, chválame. 330, ak sa nemýlim. Za, proti, zdržali sa, schválené. 331 za, proti, zdržali sa, schválené. 333 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 332 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 334 budeme hlasovať za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 335 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 odpadáva. Ideme na kompromis 14, to je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na článok na čas 42 27 odpadáva. Ideme hlasovať o 356, na strane 42, 356 za, proti, zdržali sa schválené, 359 za, bolo hlasované, 357, 357 za, proti, zdržali sa. uvedíme si 357. Návrh bol zamietnutý. litre. 29 litre. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. To znamená, že ideme na ISRE 30 kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 361 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 368 ITRE 32 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 370 za proti, zdržali sa zamietnuté. 303 ITRE, 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 372 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pardon. Kompromis bol schválený. Keď ja poviem, kompromis bol zamietnutý, tak ma máte opraviť a povedať, že bol schválený, lebo viete, čo ja myslím. Aby to nebolo len také nudné, že sú každý kompromis je automaticky schválený. Pardon, nehlasujeme o 34 ITRE, ideme na 380. Schválené. 381. To odpadáva, odpadáva, odpadáva. Ideme na ITRE 35 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 383 za, proti, zdrž... Overíme si to. Lambert, ak by si bol pozdivnejší, bolo by to jednoduchšie, lebo ty iba tvoríš zmetok a ja potom všetko musím stále overovať. Ukončujem hlasovanie a návrh bol zamietnutý 27 k, 8, k 19. Dobre, ideme na 386. 386. Hlasujeme o 386 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Dobre, ideme ďalej na 46. Pardon, 397. Našli ste to? To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 398 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 399 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 402. 402 za, proti, zdržali sa zamietnuté, to je ďalšie identické, 401 za proti zdržali sa zamietnuté, 405, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 403 za, proti, zdržali sa, schválené. Nebudeme ďalej hlasovať. Kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 408 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 412, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 415 za, proti, zdržali sa. Overíme sa 415. Ukončujeme hlasovanie. 28 tran, we have... 28 tran, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti zdržali sa zamietnuté, 430 za, proti zdržali sa, myslím, že to je zamietnuté, 44 itre za, proti zdržali sa zamietnuté, 416 za, proti overíme si 416. -ku. Končím hlasovanie, návrh bol zamietnutý tesne, ale bol 431. 431 za, proti, proti. Veľa ľudí nehlasuje proti. Zamietnuté, jednoznačne zamietnuté. 421 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 417 za, proti zdržali sa schválené, 418 za, proti zdržali sa schválené, 419 za, proti zdržali sa zamietnuté, 43, 45 za, proti zdržali sa zamietnuté, 424 za, proti zdržali sa zamietnuté, 428 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 40 itre za, proti, zdržali sa zamietnuté, 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 437. Kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 439 za, proti zdržali sa zamietnuté, 438 za, proti, myslím, že to je zamietnuté. Poproste ma, aby som to overila, keď to bude nevyhnutné, takže overujeme 438. Je to zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené. 54, 447 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ideme na stranu 56. Pardon, strana 55, ideme na kompromis 19. Hlasujeme kompromise 19 za, proti, zdržali sa schválené. No, a teraz sa môžeme dostať k 458 na strane 56 za, proti zdržali sa zamietnuté. Ďalej nám odpadáva veľký počet týchto pozmeňujúcich návrhov. Ideme na 463 na strane 58 za, proti zdržali sa zamietnuté. 464 za, proti zdržali sa zamietnuté. Ďalej kompromis návrh 20 za, proti zdržali sa schválené. Ideme na stranu 62. 480. ...480, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 482 za, proti zdržali sa zamietnuté, 483 za, proti zdržali sa zamietnuté, 485 za, proti zdržali sa zamietnuté, 17 od Envy za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22 v dvoch častiach. Prvá časť kompromisu, kto je za, proti zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdá sa, že je zamietnuté. Overíme si to, overujeme toto hlasovanie druhej časti. Ukončujeme hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz ideme na 488. 488. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 itre za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 51 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 52 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté ideme teraz až na 495 za, proti, zdržali sa. Schválené 497 7 za, proti, zdržali sa schválené. 498 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 499 za, proti. Overíme si 499. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 20 proti 24, takže návrh bol zamietnutý 500. Za, proti, zdržali sa schválené, 18 NV za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 29 za, proti, zdržali sa schválené. 507 507 za, proti, overíme si 507. Návrh bol zamietnutý 26 proti 19. 508. Na ďalšej strane za, proti, zdržali sa zamietnuté. NV 20. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 23. Za, proti, zdržali sa schválené. 31. 31 za, proti, zdržali sa schválené. 513. 513 za, proti, zdržali sa schválené. 514, pardon. Takže ešte raz. 514. Overíme si 514 elektronicky. The vote is closed and it's rejected. Návrh bol zamietnutý. I, see from here shame on whom, because you don't see. Ja presne vidím od, odtiaľ to, že hamba na koho, lebo vidím, kto presne nehlasuje. Nehlasujú niektorí lídry. Tak, 517. 517, kto je za? 517. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 519. Za. Odpadáva, odpadáva. Dobre, Ideme teraz na 520. Hovorí takmar 520 na strane 67, ktoré je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 521 za, proti, myslím, to je schválené. Overíme si to, overíme si to, nech sa páči, overíme si to. Ja, hovorí pani Pecenčka, mám rada overovanie, lebo si pritom môžem trochu oddychnúť. Well, it's 20... To 24 proti, proti 21 za, takže návrh bol zamietnutý. Dobre, ideme teraz na 24 Envy. Envy 24. Kto je za? Proti. Opäť je to nezrejme, nie je to jasné, overíme si 24 od Envy. Otváram hlasovanie. And the vote, come on, still, yeah. Yeah, now we can close. And it's 24. Je to 24 proti 20, takže návrh bol zamietnutý. 5-2-2, ideme hlasovať 2, 2. za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre. Teraz ideme na kompromis 24. Kto je za, proti. Pardon, rozdelené hlasovanie o dvoch častiach kompromisného návrhu. Najprv hlasujeme o prvej časti za, proti zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 524 za, proti, zdržali sa schválené, 525 pardon, odpadáva. Hlasujeme 524 za, proti, zdržali sa schválené. 500 33. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to Ako náhle počujem e, overiť, ako predsednička mám odpovedať pozitívne. pięć, tylko pierwszy się liczy. Nie, close. And it's rejected. Bolo to zamietnuté. Prejdeme na stranu 70, 5 Boštináru. Môžeme hlasovať, našli ste. Dobre, hlasujeme o Petri 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. mali by sme mať e, rozdelené hlasovanie, čiže P39 a P39 a P41 tam sú rozdelené hlasovania, takže ešte raz hlasujeme o prvú časť P39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť za? Druhá časť P39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5.40 e, za, proti, zdrž... Nevidím, e, takže overíme si 540. Yeah, um, the vote is... We close. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Prejdeme teraz ďalej. schválený. Ideme na, ideme na stranu 72. 5, 5, 3. V dvoch častiach. V dvoch častiach na strane 72. Prvá časť, kto je za? Proti. Zamietnutý. Ospravedlňujem sa, musíme si to overiť, lebo je to veľmi zvláštne. Celá táto téma není vôbec zrejma, nie je to vôbec jasné. Eh, the, the, you know, there are 47 cards in and only 47 kariet je vložených v zariadeniach, ale iba 33 ľudí hlasovalo. Môžeme to prijať, ale môž, môžeme... Nie je to zamietnuté. 25 k 18. Teraz prechádzame k časti 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Jasné, že to je zamietnuté. 5, 5, 4 hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 5, 5, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Jasné, že to je zamietnuté. 37 z tran. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Neviem, či to je zamietnuté. Radšej si overíme 37. Každý hlasoval. Zamietnuté. 26 k 25. 5, 5, 6. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. Kompromisný návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 5, 5, 9. Kto je za? 5, 5, 9. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Kompromisný návrh 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Všetko ostatné je už bezpredmetné. Hlasujeme o 76. Nie, 4, 2, 1 na strane 76 stran. 41 tran. Pod pánom Sonikom, ktorý už je bezpredmetný, máte inú stranu? To je váš problém, hovorí predsednička. Kto je za? Kto je za 41? Kto je proti? 41 z výboru TRAN. Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. Kompromisný návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. 5, 7, 6. To je hlasovanie po častiach. Hlasujeme o časti 1. Kto je za? To je proti, kto sa zdrieva hlasovania, zamietnutá. A druhá časť, to je za, To je proti, kto sa zdrieva hlasovania, je prijatá. 5, 7, 8, kto je za? To je proti, kto sa zdrieva hlasovania, prijatá. 5, 7, 9, kto je za? To je proti, kto sa zdrieva hlasovania, prijatá. Five, eight, six on the next page. na nasledujúcej strane. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 5, 9, 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Myslím si, že je prijatá, ale nie, nie je to jasné vôbec. Overíme si to. Elektronicky či prijatá? Nikto nežiada, aby sme to overovali, takže prijatá. 5, 8, 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa strieva hlasovania? Zamietnutá. bola v dvoch častiach. 5, 8, 7 hlasujeme v časti 1 zamietnutá a teraz e, druhá časť tiež zamietnutá. To isté platí pre 588, kto je za prvú časť, za proti, zdržal sa zamietnutá, časť 2, kto je za proti, zdržali sa zamietnutá. Trán 45 v dvoch častiach hlasujeme za prvú časť, to je za ňu, proti nej, kto sa zdržiava zamietnutá, druhá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnutá. 5, 8, 9 v dvoch častiach, to je za prvú časť, za proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnutá. 5, 9, 3. Za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 5, 9, 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 5, 9, 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Asi prijatá, ale ešte si to overíme. Nie je to politicky múdre, ale ak to tak žiadate, mohli by sme začať elektronicky hlasovať. Ešte stále niektorí ľudia neodhlasovali. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto je, sa zdržal zamietnuté? 44. Za? Proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. Teraz máme 40... Nie, tá vypadáva, je bezpredmetná. We go to 37. In favor? Again. 37. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava prijatá? 601. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 602. Kto je za? Nie, 602 bola zamietnutá. 601 bola zamietnutá a teda 602. Prečo sme teda hlasovali? Je to v nesprávnom poradí? Prijali sme 37 a potom vypadávajú je tu chyba v 37 hovorí sekretariát. A v 602 je správne znenie, takže musíme hlasovať o 602. Ešte raz. Yes, we, you say, so if Jan says yes, we vote 602 again. 602. Opäť hlasujeme o 602. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Teraz hlasujeme o 603. Áno? Je to tak? Za? Nie? Hlasujeme o 604. Ospravedlňuje sa predsednička. Kto je za? 604 za, proti, kto sa zdržal zamietnutá, 606 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 607 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 608 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 610 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 611, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá 612, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnutá 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, prijatá 613, kto je za, 613 13. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, prijatá. 615. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. 616. Za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 621. Kto je za ňu? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. Zdá sa. Overíme si 621 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie a zamietnutá. Prechádzame k 39. Za, proti, zdržali sa, prijatá. 626 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 627 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 629, kto je za? Ja by som chcela povedať, že hlasujeme o 629 a ja by som chcela upriamiť vašu pozornosť na fakt, že tento pozmenujúci návrh umožňuje bezdomovcom aby benefitovali z Európskeho fondu pre rozvoj. O tom hlasujeme a je to mimoriadne dôležité. Spravodajca je proti, ale ja som spravodajca pre Európsku stratégiu pre bezdomovcom, COB, a ja verím, že toto by mohlo viesť e, k niečomu dobrému. Ja chcem apelovať na kolegov, aby hlasovali napriek tomu za. Predsednička hovorí, budeme hlasovať o 629. Nikto nemá žiadny komentár. Ďalší, hlasujme. To je za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je mi ľúto, ale je to zamietnuté. 630. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 631. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 632. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 633 za proti, zdržali sa, zamietnutá 6, 3, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 6, o 634 musím hlasovať ešte raz elektronicky, overovacím hlasovaním. Hlasujte prosím. Zamietnutá dosť nepríjemným spôsobom, povedala by som. 34 k 11. Človek nemôže mať všetko, Joachim. 628 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 636 za. 636 za, proti, zamie... prijatá. Zdržali sa prijatá. Teraz prechádzame k 40, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? prijata. Všetky ostatné sú zatiaľ bezpredmetné až po... 648. Nie, nie, nie, ešte kompromisný pozmeňujúci návrh 20. Nie, nie, 648 predsa len. O tej budeme teraz hlasovať. Pretože 40 bola prijatá, takže... 642 sme zabudli. Konstance, čo by sme bez vás robili? Kto je za 642? Lambert, 642 za, proti, zdržali sa, prijatá. A až teraz prechádzame na 648. 648, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. Kompromisný 28 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 656. Hlasovanie po častiach. O časti 2 hlasujeme. Kto je za, proti, zdržali sa prijatá. Teraz o časti 2, ktorá je zamietnutá hlasovaním. Štyri, nie, nie, 41. 41 za proti, zdržali sa prijatá. 659 eh, hlasovaním po častiach. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania prijatá. O druhej časti za, proti, zdržali sa prijatá. Druhú časť 659 si však overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 24 za, 22 proti. Veľmi tesný rozdiel, ale predsa len je druhá časť zamietnutá. A teraz na strane 88 k 60 z ITRE, alebo kdekoľvek na inej strane ju máte vy, o tej budeme hlasovať za, proti. Kto sa zdržal, zamietnutá. 61 za, proti. Kto sa zdržal, zamietnutá Zamietnutá 62 za proti, kto sa zdržal. Zamietnutá 63 za proti, kto sa zdržal. Zamietnutá 64 zamietnutá. 65 za proti, kto sa zdržal. Zamietnutá 42. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Keďže sme hlasovali za 42, znamená to, že všetky prílohy už sú bezpredmetné a nehlasujeme o žiadnych prílohách. Pokračujeme ďalej. Kompromisný 29 za. V troch častiach. V troch častiach. Kompromisný návrh. Čas 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Čas 2 za, proti, zdržali sa prijatá. Čas 3 za, proti, zdržali sa prijatá. A teraz prechádzame na stranu 103 článku 9. Kdekoľvek máte článok 9. Pozmejúci návrh 77 k článku 9. Pán Olbricht sa chce vyjadriť. Hlasujeme o 50 trán. Which page? 89. Page 89, 50. Ale na strane 89, 50 trán. z výboru trán. Hlasujeme o tomto poznajúcom návrhu. 50 my to máme na strane 89, neviem ako vy. Je to k článku 6. Pozmeňujúci návrh 50 z výboru TRAN, odsek 1, článok 6. Tak 3, prepačte, článok sedí, ale odsek je iný, odsek 3. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz prechádzame pozmejúcemu návrhu 77. V mojom texte je na strane 103. Článok 9 je ním pozmenený týmto pozmenujúcim návrhom 77. Jan Olbricht nám to overí. Ešte raz. On hovorí, že na strane 89 Veľmi pekne ďakujem, hovorí predsedajúca, za upozornenie. So, so we, we vote on 28 amendment. It's a minus. It's page 91. It's NV 28, you mean? NV 28. Tu, ten máte na mysli? So could you, Jan, speak up? Jan, vyjadrite sa prosím. Čo si myslíte, že sme Olbricht. Pred uh, kompromisom 28 sme mali hlasovať o 50 tran, 28 NV, 67 ITRE. Um, okay. We, sme pripravení hlasovať o týchto návrhoch? O 28. tran za? Za Envy. Prepačte, som sa pomýlila, hovorí predsednička, hovorím Tran, ale je to 28. Envy. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Prechádzame k 67. z ITRE. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Zamietnutý. Mohli by sme prejsť teraz k 77. alebo ešte niečo. Kaša súhlasí. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k 77. z výboru ITRE. Hlasujeme. EPP ešte stále musia zistiť, kde sú, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 738. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 739. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 740. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. 78. Z výboru ITRE. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. Ostatné sú bezpredmetné až po 7, 5, 4. Kto je za? Proti zdržiava sa. Tá je zamietnutá. 52 za. Proti zdržiava sa. Prijatá. 7, 4, 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 7, 4, 7. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. 7, 4, 8. Za. Proti zdržiava sa, zamietnutá 7, 5, 0 za, proti, zdržiava sa, zamietnutá 7, 5, 1 za, proti, zdržiava sa, zamietnutá 7, 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnutá 7, 5, 3, kto je za. Overíme si 7, 5, 3, uveríme si ju, kolegovia. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol zamietnutý 42 hlasov proti 3. In favor? Against abstention. Ďalšie zamietnuté 754 za, proti zdržali sa zamietnuté. 58 tran za, proti zdržali sa zamietnuté. 755 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa schválené. Dobre. 7, 5, 6 odpadáva. Nie. Sedem, päť, šesť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedem, päť, sedem za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedem, päť, osem za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedem, päť, deväť za,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 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, za, schválené, pardon, schválené. Ideme na Tran 59. Tran 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 771 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 772 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 773 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 775 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 776 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 777 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 32 za, proti, zdržali sa, schválené, 779 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 782 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 33 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali, 30 za, proti, zdržali sa schválené. 787 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 788 za, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa. Schválené. 56. 7, 790 za, proti, zdržali sa. Schválené. 55 za, proti, zdržali sa. Schválené. 62 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa. Schválené. Dobre, teraz čo? Teraz máme prílohy, takže sme ukončení. Už sme to ukončili. Vážení kolegovia, dve ďalšie otázky, podobne ako po prvom hlasovaní. Teraz sa musíme spýtať, či sa zhodneme na tom, že akceptujeme to, že to, čo bolo práve odhlasované, je mandát, pre rokovací tím, ktorý zajtra bude môcť začať rokovať s komisiou a s radou. Súhlasíte, aby sme toto brali ako mandát? Kričte alebo niečo spravte. Dobre, overíme si to elektronicky, nemám s tým problém, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Poprosím všetkých, aby hlasovali. Dvaja ešte chýbajú takže hlasovanie môžeme ukončiť. 37 za, 4 proti. Druhá otázka znie, či pri rokovac, e, rokovací tým môže byť rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, čiže tam bude predseda výboru, spravodajca a tieňoví spravodajcovia. Súhlasíte, aby sme mali takýto rokovací tým v takomto zložení? Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Jan Albrecht by k tomuto niečo chcel povedať. Áno prvom rade rád by som vám poďakoval, e, najmä tým spravodajcom, by som chcel poďakovať za to, že boli pripravení na kompromisy. A zároveň tu bolo nemálo kolegov, ktorí zmenili svoj pôvodný názor pri hľadaní kompromisu. Ja som toto naozaj veľmi vďačný. E, tri poznámky, pani predsednička, ak dovolíte. Prvá poznámka sa týka toho, že veľmi často som navrhoval hlasovať mínus pre niečo, čo je síce správne, ale čo už bolo navrhované radou. No a tieňoví spravodajcovia od každej e, skupiny dostali informáciu o tom, o ktorých prvkoch hlas, navrhujem hlasovať nie, hoci ja s nimi súhlasím, ale budú ich navrhovať rada. Druhá poznámka. E, veľmi často, veľmi často, e, tam bolo viacero pozmeňujúcich návrhov, v ktorých sme navrhovali zmeniť tematické ciele. A v rámci prvého kola sme sa dohodli, že aké budú tieto tematické ciele vo všeobecnosti. No, No práve preto som sa snažil urobiť prepojenie medzi všeobecným nariadením a môjim nariadením. Takýmto spôsobom som len nechcel vytvárať nejakú kontradikciu, nejaké protirečenie medzi prvým a druhým. Preto všetky návrhy zmeniť tematické ciele boli znižované. Tretia poznámka. Pokúsil som sa nezahŕňať tie prvky, ktoré tu už boli vložené, ako napríklad ten veľmi slavný pozmenujúci návrh od Kary Madely, eh, ktorý hovoril o bezdomovcoch nemám nič proti bezdomovcom, ale toto je jednoducho len to, že to nie je zraditeľné do toho textu, ktorý máme v súčasnosti, aby sme sa vyhli situácii, že budeme predovšetkým tí, predovšetkým oni, takže to sme nechceli, aby, aby to tam takto bolo. Nie, je to, ako hovorila Karima, e, že to je škandál, je to logická aktivita, aby sme sa vyhli príliš veľkému počtu rôznych prvkov. Rada by som o tomto mala nemala diskusiu, pretože nie je žiaden dôvod, aby sme diskusiu mali. Chápem to tak, že Markus Piper chce niečo k tomuto povedať. E, takže ak naozaj musíte niečo povedať k téme, ale ne, nepovolím k tejto téme diskusiu, lebo máme hlasovanie pred sebou. Takže prosím veľmi stručne. No, no. Chcem ešte raz upozorniť na to, že kompromisy nám predstavili včera večer a Jan Olbricht nám doslovne povedal, nemôžete na týchto kompromisoch už vôbec nič zmeniť. To znamená, že normálny člen výboru nemal ani šancu zasiahnuť do týchto kompromisov. A milý Jan, výsledok je ten, že polovica výboru neberie do úvahy toto hlasovanie. Chcem vás požiadať, aby ste boli féroví a aby ste brali do úvahy aj tých, ktorí nesúhlasia. Budú to zrejme aj mnohí iní, ktorí povedali áno, aby neohrozili celý projekt. Ale tak, ako to prebehlo, nebolo to ani férové, ani transparentné. Uh, ukončujem diskusiu ukončujem diskusiu. ja sa snažím byť veľmi diplomatický a nechcem povedať teda Markusovi, e, chcem povedať Markusovi, že je teda dobre hovoriť pravdu, áno. Z času, na, z času na čas sa oplatí povedať pravdu. Tie kompromisy naozaj boli zaslané všetkým e, tieňovým spravodajcom pred niekoľkými dňami, kde boli otázky s tým, či súhlasíte s tým, aby váš pozmeňujúci návrh bol zahrnutý do kompromisu. Nenavrhoval som žiadne rozdelenia, lebo tam bol termín na rozdelené hlasovania. Takže nemohol som navrhnúť rozdelené hlasovania ten jediný kompromis, ktorý sa robil včera večer, ako už ste dobre viete, bol ten, ktorý navrhovali nemeckí kolegovia a dohodli sa s francúzskými kolegami. Ak ste vy proti tomu, tak vám blahoprajem. Ale vy, my sme dosiahli kompromis medzi tými veľmi protichodnými pozíciami a kolegovia navrhovali naozaj dobrý e, kompromisný návrh. Takže keď zvedete kolegov, ktorí tu robili ten kompromis, tak potom ste proti niečomu, čo sa dohodlo včera a s tým nemôžem súhlasiť. Takže prosím, nehovorte poslancom tohto výboru o tom, že som menil niečo včera večer ja. To jednoducho nie je pravda. Ďakujem pekne. Ďakujem, ukončujem túto diskusiu. No a pani Deli, to isté platí aj pre vás. Ešte minútku. Pán Olbricht povedal, a boli ste toho všetci svetkovia, že bezdomovci, teda táto tematika, je zap- zahrnutá. Nemáme právo klamať. Chcem povedať, že táto téma je ústrednou témou. Musíme pripomenúť, že náš výbor nesmie zatvárať oči pred touto ľahostajnosťou. Ďakujem vám za podporu. Eh, Ďakujem, prosím, už neprovokujte ďalšie osoby. Budem stručný, myslím si, že nie je vhodné teda po hlasovaní púšťať sa do takejto detailnej diskusie. Bezdomovci sú pre mňa ľudia presne takí istí ako, ako iní. Takže dostali sa do... Eh, tejto témy. Ja si myslím, že by sme tu nemali vnášať eh, takéto vyostrené politické pozície. Týmto sa presunieme k ďalšiemu bodu, to je hlasovanie o správe. Uh, can we start the, uh, the vote uh, with compromise 5? Who's in favor of compromise 5? Uh, who is against compromise 5? Uh, it's adopted. We now move to compromise 6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 Uh, in favor against abstentions adopted amendment 34 proti zdržali sa schválené 34 za proti zdržali sa uh, zamietnuté 37 za proti zdržali sa zamietnuté kompromis 10 za proti zdržali sa schválené 32 42 za ďalšia strana 42 za proti zdržali sa zamietnuté 46 za proti, zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 46 je schválené. Osmička od ITRE. Osmička od ITRE za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis, pardon, pozmeňujúci návrh, kompromis návrh 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 10 Envy. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené. pozmenujúci návrh 9. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 13 Envy. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 16, 16 za, proti, zdržali sa schválené. 16, pardon, 69, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa. Schválené. 74 za, pod kompromisom 74. Počkáme. 74. Nad kompromisom, pod kompromisom 19. Záproti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20. Záproti zdržali sa schválené. Teraz máme pozmeňujúci návrh 77, druhú časť tohto pozmeňujúceho návrhu, to je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. 21, 21, kompromis 21, za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame ďalej k kompromisu 22. Dve strany ďalej za, proti, zdržali sa schválené. 88, 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 91. 16 stran bol zamietnutý, Envy bol tiež zamietnutý. Yes, exactly. za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93, tam mám rozdielne hlasovanie, budeme hlasovať o druhej časti iba. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 18, ITRE za, proti, zdržali sa schválené. 26, NV za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 94 94 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 v dvoch častiach. Ideme hlasovať o druhej časti. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19. Tran za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa, schválené. 96 za, proti, zdržali sa, schválené. 97 za, či zdržané schválené. To znamená, že prílohy odpadávajú, ako sme teda o tom hlasovali, a ide to, ideme priamo k úvodným ustanoveniam. Trochu veľa strán, hovorí pani predsednička. Máme tu kompromis 1 na strane 23, o ktorom budeme hlasovať. Máme to pred sebou. Kto je za kompromis 1? Za proti zdržali sa schválené. D- trojka. <coughs> Počkáme. Are you with us? Sledujete to? Dobre, trojka. Za. Trojka. Za. Proti. Teraz som zmetená tak prosím vás, držme tie ruky nejako. Je to schválené. Ja som sa pýtala na pozmienci návrh 3 a vy všetci ste mali takto ruky, tak ja teraz neviem. Tí, ktorí to rozhodujú, tak sa prosím rozhodnite. Oldřich to chce overiť, takže trojka overujeme elektronicky. It's strange because here it's negative. No, no it's positive. It changed. Ah. It changed. Okay, okay. Uh, we close the vote. No, not yet, but we are close to. Ešte nemôžeme zavrieť teraz. Dobre, takže je to schválené veľkou väčšinou. Dobre, dvojka, itre, za, proti, zdržali sa, neviem, overíme si to, dvojka, od itre. Otváram hlasovanie. je to zamietnuté. Takže ideme na 5. Štvorka, rozpočet za, proti zdržali sa zamietnuté. 5. na hlasovanie. Budeme hlasovať dvomi o dve časti. Prvá časť za, proti zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16. Budeme musieť hlasovať za, proti. Uverieme si pozmeňujúci návrh 16. Otváram hlasovanie. Miguel, sme za. And it is 23 against, 20 in favor. Takže je to 20 proti 23 zamietnuté. Rozpo- pozme sa rozpočtu za proti zdržali sa schválené. Kompromis 2. Za proti zdržali sa schválené. 18 za proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. S ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti. Nie, dobre, v takom prípade budeme hlasovať o pozmenenom znení za, proti zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 7 od, rozpo- od rozpočtového výboru za, proti zdržali sa zamietnuté. Dvojka tran za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa schválené. 21 za, proti zdržali sa zamietnuté. Fort, eh, štvorka od tran za proti zdržali sa zamietnuté, 5 od stran, za proti zdržali sa schválené. Uveríme si 5. Otváram hlasovanie, otvoríme si 5 tran. Lambert, aká inštrukcia? Je to schválené. 25 proti 19, takže ideme teraz na 6 od tran, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. 7 tran za, proti zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti zdržali sa schválené. 22 za, proti zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 25. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Osmička v dvoch častiach. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. O tom nehlasujeme. Už sme hotoví. Viktor. Ako rýchlo sme to zvládli, za 10 minút a sme hotoví s týmto balíčkom. Skôr ako začneš niečo hovoriť, rada by som ešte urobila dve veci a síce najprv by som vás chcela poprosiť, aby sme e, to, čo sme e, to, čo sme schválili, aby sme to mohli schváliť ako mandát pre Viktora a spoločnosť ako rokovací mandát. Sme za ako výbor, môžeme len dvihnúť ruky, aby som to mohla vidieť, že tu máme naozaj väčšinu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A druhá časť, sa týka rokovací tým. Opäť e, je to predseda, spravodajca, tenevi spravodajcovia. No a rada by som videla, či sa vám páčila tá myšlienka mať takýto rokovací tým. Každý je zdá sa za. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Môžeme teraz prejsť veľmi rýchlo. Do we want, we have 15 minutes. Uh, do we want to go on with the votes or we go we, we can do one or we can do it tomorrow. I mean, it's, uh... We, we, we Môžeme teraz začať s hlasovaním. Máme čo 15 minút, Rika. Chceli by ste, aby sme začali hlasovať e, o vašej správe teraz a potom dokončiť neskôr, alebo začať až zajtra. Dobre, ale o 5. skončíme. The... Milí kolegovia, kolega, zo sekretariátu REGI nás žiada, aby ste nebrali do úvahy posledný e-mail zo sekretariátu, ktorý bol doslaný o 2.52 dnes popoludní. Hlasovací zoznam je ten, ktorý sa zasielal včera večer. Je tam jediná zmena a to je kompatibilita medzi 13 a 159 sú identické. A 193 je identická so 197, je to na strane 3. Uvidíte to pri hlasovaní, len to oznamujem. Ak ste s tým uzrozumení, tak v poriadku. Ja to celkom nechápem, ale je mi to jedno, hovorí predsednička. Začneme hlasovať. A budeme hlasovať o trane 8. Kto je za? Lambert, ste za? Tran, aj dnes ste? Hlasujeme. Hlasujeme o správe od Ricky Manner o ETC. Je tu zoznam, hlasovací zoznam, pozerajte sa do neho a začneme hlasovať. 8. kto je za? Kto je za? Proti? Neviem. Budeme hlasovať elektronicky o traň osmičke. Hlasujte, prosím closed. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Hlasujeme o 101. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovanie zamietnutý, 102 za, proti zdržal sa zamietnutý, 103 za, proti zdržal sa zamietnutý tento návrh, 104 návrh, za, proti zdržali sa zamietnutý, 105 za, proti zdržali sa Overíme si 107 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný si návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 108. Kto je za? Proti. Prijatý. 113. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 124. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Nie, zamietnutý. Prepačte. spravedlím sa tlmočnička. 130 jednotku si ideme overiť elektronicky, lebo to nebolo jasné. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnutá 27 k 17. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 133 za, proti, zdržali sa asi prijaté, ale 133 rýchlo, elektronicky overme. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie a prijaté. 23 k 22. 137 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 140 za, proti, zdržali sa prijatí. 141 za, proti, zdržali sa prijatí. 143 za, proti, zdržali sa prijatí. 145 za, proti, zdržali sa prijatí. 147 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 149 za, proti, 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 152 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 153 za, 153 za, proti, zdržali sa, prijatý. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný pozmenujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 16 za, proti, zdržali sa, prijatá. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromisný návrh 4 za, proti, Zdržali sa prijatí. 184 na nasledujúcej strane za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Tran 11 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Tran 12 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Nie? Page 7. Page 792. Strana 7, 192 za, proti, zdržali sa prijatí. 198 za, proti, zdržali sa, neviem, overíme 198 elektronicky. Začíname hlasovať, prosím. Končím hlasovanie zamietnutý 23, 24 ku 20. Trán 17 na nasledujúcej strane. Nie, nie. 207 nám unikla. Hlasujeme o 207 za proti. Zdržali sa prijatá. 208 za proti. Overíme si 208. Hlasujme, prosím. Zamietnutá. 24 k 19. Tran 17 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 236 s ústne predloženým pozmienujúcim návrhom od spravodajcu. Je niekto proti? Nie. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. A teraz na strane 11, strán 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 2, 5, 2 za, proti. 5, 2, 5, 2 overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté 25.19. Hlasujeme veľmi rýchlo. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 258. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 269. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 208. Za, proti, zdržali sa prijatý. 209. Za, proti, zdržali sa prijatý. 262. Za, proti, zdržali sa prijatý. 263. Kto je za? Kto je proti? Overíme si 263 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý 23 k 20. 237. 6, 267 za, proti zdržali sa prijatí. 271 za, proti zdržali sa zamietnutí. 273 za, proti zdržali sa zamietnutí. 275 za, proti zdržali sa zamietnutí. 279 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 280 za, proti, zdržali sa prijatí, 281 za, proti, zdržali sa prijatí, 282 za, proti, zdržali sa prijatí. 289 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 290 máme e, hlasovanie po častiach Hlasujeme o druhej časti. Nie, opravuje sa predsednička. O prvej časti. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijatá. 291 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 293 za, proti, zdržali sa. Neviem. 293 overíme. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím elektronické hlasovanie 22 k 20. Zamietnuté 296 za, proti zamietnuté 298 za, proti zdržali sa prijaté 299 za, proti overíme si 299 elektronicky, hlasujte prosím. Končíme elektronické hlasovanie. Prijaté 24 k 18. Teraz kont trojka. Výbor kont trojka. Za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 303 za, proti. Pri, prijatý. 301 za, proti. Zdržiavajú sa prijatí. 300 nie. Kont 4 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 304 teraz za, proti. Zdržali sa prijatý, 305 za, proti, prijali, zdržali sa, prijatý, 306 za, proti, zdržali sa, prijatý, 307 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 308 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 35 za, proti, zdržali sa, prijatý, 309 desiatka za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 312 za, proti, Neviem, overíme 312. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie zamietnuté 27 ku 15. 311. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 316 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 317 za, proti, zdržali sa, Neviem. 317 kusy. overíme elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končím. Hlasovanie zamietnutá 28 k 15. Eh, 318. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromisný pozmienujúci návrh 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 306. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijatý. 325. Kto je za? Proti. To sa držal. Prijatý 326 za, proti zdržali sa, zamietnutý 327 za, proti zdržali sa, zamietnutý 328 za, proti. Overíme si 328. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím elektronické hlasovanie 24 k 19. 329 za proti, zdržali sa zamietnutí, tran 21 za, proti, mm, asi prijatý. Hovorí predsednička, netreba overovať, podľa mňa. Overíme elektronicky Trán 21, začnite hlasovať, prosím. Zamietnutý 24 ku 18. Teraz 37 za, proti, zdroli sa prijatí. 331. Za, proti, nevidím. Čiže 331 overujeme elektronicky, prosím. Hlasujte. Končím elektronické hlasovanie, je to zamietnuté. 333, kto je za? 333 za, proti, Opäť neviem, jednoducho nehlasujete. Musíme to vždy overovať. 333. Zamietnutá 24 k 17. Pozmienci návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 39 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 343 za, proti, zdržali sa, prijatá. 344 za, proti, zdržali sa, prijatá. 345 za, proti, zdržali sa, prijatá. 346 za, proti, zdržali sa, prijatá. Budg 10 za, proti, zdržali sa, prijatá. 349 teraz, alebo čo iné? Nie, 40. Hlasujeme o 40. 40 za. V tmavom poli. Frank vie, o čo ide. 40. On trvá na 40. -ke. Za, proti. Zdržali sa prijatí, podľa mňa. 348 je bezpredmetná. 349 za, proti, neviem, 349 elektronicky overíme. Máme čas? Máme čas. Hlasujte, prosím. Končím elektronické hlasovanie. Jeden socialista sa musí vzdať svojho hlasu. Kirilov prišiel a chce hlasovať. Niekto, a chcete vy hlasovať, niekto si vyberie kartu z hlasovacieho zariadenia, prosím. Teraz je to v poriadku. Končím elektronické hlasovanie a 25 k 15 zamietnutý. 350 za, proti, držali sa zamietnutý. 351 za, Lambert proti. Je to asi zamietnuté. Neviete si predstaviť, aký ste vy. E, strašne problematický výbor. 351. Hlasujeme. Elektronicky overujeme. 351. Hlasujte, prosím. Nie ste tu sami, viete? Kon 37 ľudí len hlasovalo. Prosím vás, poďme, poďme. Končím elektronické hlasovanie a to je to zamietnuté. 21 k 18. Teraz 352. To je za. To je proti. To sa zdržiava hlasovania zamietnutá. 300. Nie, 41. Za, proti. Zdržali sa prijatí. Budg 11. Za, proti. Prijatý. 354. Hneď za budk 11. Za proti zdroli sa prijatý. Teraz ideme k kont 6. Nie, nie, kont 7. Kont 7 za proti zdroli sa zamietnutá. 3, 5, 6 k plus ústne predložený pozmeňujúci návrh. Je niekto proti ústnemu pozmeňováku? Nie. 356 v pozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. A teraz 357. Za? Proti? Zdržali sa prijatá. 358 za? Proti zdržali sa zamietnutá. 359 za? Proti. Asi zamietnutá. Overíme si to. Hlasujte elektronicky, prosím. Lambert, hlasujeme. Končím elektronické hlasovanie a je to zamietnuté 26 k 15. 360, kto je za, prosím, zamietnutý. 361 za, proti, Neviem, 361 si musíme elektronicky overiť. Hlasujte, prosím. Končím elektronické hlasovanie a je to zamietnuté, takže hlasujeme o kont osmičke za proti. Zdržali sa prijatí. Pozerám len na šefa. Predpokladám, že každý hlasuje podľa šefa. 3, 6, 2 za. Proti? Ja myslím, že zamietnuté. Dobre, overme si to. S potešením si to overme elektronicky. Začnite prosím hlasovať. Končím elektronické hlasovanie. 21 k 19. Zamietnuté veľmi tesne a prechádzame k kont 11. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 363 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kont 364 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 365 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 366 za, proti, zdržali sa. Schválené, nie? Nikto neprotestuje. 42 za, za, proti, zdržali sa schválené. Ak je to schválené, ideme na 43. 43. 3, 6, 6 si overíme. Normálne v plene by vám to nikto nepovolil. Ja mám dobrú náladu, takže overíme si 3, 6, 6. 21 proti 19. Takže to bolo zamietnuté. 43. Za. Proti zdržali sa schválené. 368 za. 368 za. Proti zdržali sa schválené. 317 za. Proti zdržali sa schválené. Tran 23 za Tam sú tri bloky, nikto nie je proti týmto blokovým, za, proti zdržali sa, zamietnuté. Je tam viac stran. Budeme hlasať 26 až 28 v bloku za, pr- za proti, zdržali sa zamietnuté. 369 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za blok. 29 30 až 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné. Ideme teraz na úvodné ustanovenia. Ospravedlňujem sa, že stále nie sme hotoví. Rozpočet 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Rozpočet 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis k úvodnému ustanoveniu 1 za, proti, zdržali sa schválené. Kont 1 za, proti, zdržali sa schválené. 52 za, 51 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa. Schválené. Rozpočet 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Tran 1 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis k úvodnému ustanoveniu 5 za, proti, zdržali sa. Schválené. 55 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 57 za, proti zdržali sa zamietnuté, 60 za, proti zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti zdržali sa zamietnuté, 64 za, proti zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti zdržali sa zamietnuté, Kompromis k úvodnému ustanoveniu 7 za, proti zdržali sa schválené, budget 7 za, proti zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti zdržali sa zamietnuté, 69 za, proti zdržali sa zamietnuté, 70 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis k úvodnému ustanoveniu 10 za, proti zdržali sa zvalené, tran 3 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté tranš 4 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté trojka za, proti, zdržali sa. Schválené 73 za, proti, proti, zdržali, neviem, schválené. Overíme si to. Budete to lutovať. 73. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý dvoma hlasmi. 21 k 19. Je to naozaj tak. Štvorka. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 74. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 75. Mhm. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 5 za, proti, zdržali sa. Schválené. 7 za, proti, zdržali sa. Schválené 77, 77 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 78 za, proti. Nevieme, overíme si 78. We, we close. And it's rejected 20. Bolo to zamietnuté 23 proti 17 hlasom, Bač 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 79 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, 80 rozdielne hlasovanie, prvá časť 80 za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 83 za, Overíme si 82. 82. Otváram hlasovanie. S 30 proti 11 zamietnuté. 83 za, proti zdržali sa zamietnuté, trám 5 za, proti zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti zdržali sa schválené, Trump 6 za, proti zdržali sa zamietnuté, 85 za, proti zdržali sa zamietnuté, 86 za, proti... Uveríme si 86. Ukončím hlasovanie. Takže je to neschválené, teda neprešlo. 9 za, proti zdržali sa. Schválené 88, rozdielne hlasovanie, prvá časť za, proti zdržali sa. jedna, druhá časť za, proti zdržali sa. Schválené 89 za, proti zdržali sa. Schválené. Bač 9 za, proti zdržali sa. Schválené 10 za, proti zdržali sa. Schválené 11 za, proti zdržali sa schválené, 90 proti zdržali sa zamietnuté. 91. Za proti zdržali sa schválne. 92. Za proti zdržali sa zamietnuté. 93. Za proti zdržali sa zamietnuté. 94 za proti, proti zamietnuté je to asi, ale overme si 93. Ospravedlňujem sa, pani predsednička si splietla 93-94, takže overujeme hlasovanie 94. -ke. Otváram hlasovanie. 94, overujeme si hlasovanie k 94. -ke. Hlasovanie ukončené. Už je to 27 proti 13, návrh neprešiel. 95 za, proti zdržali sa Zamietnuté 96 za, proti, zdržali zamietnuté 97 za, proti. Myslím si, že to je schválené. Kont za, proti, zdržali sa zamietnuté 99 za. Proti, zdržali sa. Myslím, že to je schválené. Tak overíme si to, dobre. 99 si overíme. 2020. Uh, im zamietnuté. Na to sú asi pravidlá, ako hovorí Miguel. Takže ukončili sme toto hlasovanie. Kolegovia hovoria, že môžeme dokončiť... Pardon. Takže máme teraz tú istú otázku. Môžeme súhlasiť s tým, aby to, čo sme teraz schválili, bol mandát pre rokovací tým. Áno. Súhlasíme s tým všetci? Dobre. Druhá otázka. Rokovací tým bude zložený z predsedničky, spravodajcu a tieňových spravodajcov, takže toto rozhodnutie je tiež akceptované výborom. Miguel hovorí, že máme jedno krátke hlasovanie, že by sme to mohli spraviť teraz. Ak teda máte pocit, že by to stálo za to, tak by to bolo výborné, ale v prvom rade to musí samozrejme rozhodnúť Joachim, či chce, aby sa o tom hlasovalo. Vy neviete, ako hlasovať? My vždy rešpektujeme predsedničku, zaznieva z pléna. Vždy rešpektujeme predsedničku. ¿Sí? Venga, pues la tengo aquí. ¿Vamos a votarlo? Sí. vale. Sí, sí, sí. No, I thought that it was the last vote, actually. no, no, so, so what is What, what is... It's very short, it's short.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 Kolegovia, ste pripravení? Začneme teda hlasovať. Dobre, budeme hlasovať. Budeme hlasovať o EGTC, správa Joachima Celera. Pozmeňujúci návrh 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11, za. Ústny pozmeňujúci návrh od spravodajcu. Nikto nie je proti tomu. Takže hlasujeme o pozmenenom znení za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, Zamietnuté 44. 12. pardon, za, proti zdržali sa schválené, 13. za, proti zdržali sa schválené, 45. za, proti zdržali sa zamietnuté, 46. za, proti zdržali sa zamietnuté, 14. za, proti. Myslím si, že to je schválené. 47 za, proti, zdržali sa Tiež je to schválené. Môžete to napadnúť? Kompromis 1. Čo si overíme? 37. Dobre, hlasujeme o 47. hovorí pani predsednička. Chýbajú nám ešte stále nejaké hlasy. Ukončujeme. Takže je to schválené 22 proti 16. Teraz ideme kompromisný návrh 1 e, za proti zdržali sa schválené. 15, 50, pardon, za proti zdržali sa schválené. 50, pardon, 16 za proti zdržali sa schválené. 17. Ústne je pozmenená, nikto nie je proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu. Hlasujeme o pozmenenom znení, kto je za, proti zdržali sa schválené. 18. za, proti zdržali sa zachválené, 52 za, proti zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti zdržali sa schválené, 20 za, proti zdržali sa schválené, 21 za, proti zdržali sa schválené, 22 za, proti zdržali sa schválené, 23 za, proti zdržali sa schválené. Ideme k úvodným ustanoveniam. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúce 25, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté, dva, dva, kompromisný návrh 2 za, proti zdržali sa schválne, kompromis 3 k úvodnému ustanoveniu 5 za, proti zdržali sa schválne, 31 za, proti zdržali, 31 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 4 za, proti zdržali sa schválené, dvojka za, pro, za, dvojka za, proti, zdržali sa. Schválené 36 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa. Schválené 5 za, proti, zdržali, overíme si 5. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A je to 24 proti 17. Návrh bol schválený. To bola 5. 37 za, proti zdržali sa. Zamietnutá sedmička za, proti zdržali sa. Schválené osmička za, proti zdržali sa. Schválené, devina za, je to myslím, že schválené. 40 za, Overíme si teda. Čo si máme overiť? Deviatku? Overíme si deviatku. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to 26 za, 15 proti, takže ideme teraz k pozmeniamucemu návrhu 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 41 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, proti, zdržali sa schválené. Ukončili sme to. Môžete prosím potvrdiť, že to, čo sme teraz schválili, bude mandát pre Joachima a spol, aby mohli rokovať na báze tohoto dokumentu, každý s tým súhlasí. Dobre, druhá otázka je, či rokovací tým môže zahrňať spravodajkyňu, spravodajcu, e, predsedničku a tie spravodajcov dohodnuté výborne, takže môžeme sa posunúť ďalej k ďalšiemu bodu na našom programe, ktorým je e, správa Oldřicha Vlasáka nobody Vážení kolegovia, rada by som iba urobil oznám, keďže by som chcela, aby ste všetci vypočuli tento oznám, tak len poviem, že keďže zajtra nepotrebujeme hodinu a pol, ktorú sme ušetrili, Ehm, ktorá mala byť venovaná pokračovaniu hlasovania. Nebolo jasné, koľko času budeme potrebovať počas dnešného dňa, takže zajtra namiesto toho, aby sme hlasovali o 10.30, tak budeme pokračovať jednotlivými bodmi programu, ktoré máme na, na programe rokovania. Ja si myslím, že lepšie bude namiesto toho, aby sme mali nejaké prerušenie rokovania medzi 10.30 a 12. Nepotrebujeme tento čas na hlasovanie, budeme pokračovať s tými bodmi, ktoré sú na programe a ukončíme zajtrajšie stretnutie skôr ešte pred obedom. Takže prosím, berte to na vedomie, že zajtra nebude hlasovanie, ale e, výbor bude pokračovať počas tohto času. Môžeme sa na tom zhodnúť? Dobre. A teraz budeme pokračovať e, programom. Ideme k bodu číslo 14 na programe rokovania. To je správa Oldřicha Vlasáka, jeho stanovisko k téme Horizon 2020. Oldřich, máš slovo. Vážená pani... Vážená pani predsednička, dámy a páni, úvodom by som sa chcel poďakovať všetkým za to, že sme sa zhostili tohto hlasovania kratšie, ako som očakával. Myslím si, že to bol veľký výkon. Dlho úplne ešte dlhá doba, kým budeme opäť takto dlho hlasovať. Oceňujem veľmi konštruktívny prístup v priebehu celého rokovania, a teraz ku vlastnej správe ako takej. Chcel by som povedať, že z hľadiska výskumu Horizon 2020 je veľmi dôležitý a všetky moje pozmeňujúce návrhy sa sústreďujú predovšetkým na činnosť, ktorá sa orientuje na rozvoj a zapojenie regionov, miest a miestnych komunít ktoré sa v návrhu dostatočne nezohľadnili. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby pojali túto činnosť do svojich operatívnych programov na budúce obdobie Program Horizon 2020 by mal brať ďaleko viac do úvahy geografickú rozmanitosť Európskej únie a mal by podporovať výskumné iniciatívy vo všetkých členských krajinách. To by posilnilo regionálny, regionálnu dimenziu vedia výskumu a preto odporúčam posilniť územný a nadnárodný rozmer. Dámy a páni, zastávam názor, že táto správa, tieto pozmenujúce návrhy e, by mala iniciovať vaše návrhy a dovolte mi, aby som ukončil predstavenie tohto stanoviska či správy a dávam slovo vám a budem si samozrejme zapisovať vaše poznámky. V prípade, ak budete mať čas, samozrejme môžete mi poznámky napísať v elektronickej forme. Tým vám ďakujem za pozornosť. Thank you very much. So now we move to, to shadows and Salvatore Carona is the first uh, shadow. Pekne nájdeme tiež spravodajca Salvatore Carona má slovo, nech sa páči. Nuž, eh, Miroslave tu, ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa. Nech sa páči, pokračujte kľudne. Zabudal som, že tu je pán Mikolášek, ktorý je tiež nevie spravodajca. Ale kľudne, kľudne pokračujte. Ja som hovoril to, že súhlasím so skutočnosťou, že tento návrh komisie k téme Horizon 2020 je dobrý východiskový bod, tak aby sme dokázali jasným spôsobom definovať, aké sú aktivity Európskej únie v oblasti rozvoja a inovácií Predovšetkým je dôležité počiarknúť pozitívnu skutočnosť, aký zámer má tento program. A to sú tie tri piliere, tá štruktúra tých troch pilierov. A zároveň zahrnutie do jednotného programu, kde má byť celá ako keby reťaz inovácií a e, výskumu. Mimoriadne dôraz sa kladie na malé a stredné podniky v tomto smere a to je naozaj veľmi dôležité. Je tu aj snaha zosúľadiť administratívne postupy tieto by mali posilniť to, čo podľa môjho názoru by malo byť všeobecne vnímané a všeobecne uznávané ako kompetencia aj výboru pre e, regionálny rozvoj. E, je dôležité podľa môjho názoru upraviť to, čo v tomto programe je. A síce tento prístup by mal byť už priamo v nariadení viac upravený tak, aby bol priamym spôsobom upravený podľa potrieb regiónov a lokálnych štruktúr. Čiže tam by mali do toho lepším spôsobom, aktívnejším spôsobom vstupovať lokálne regionálne štruktúry. To sú práve tí vitálni aktéry, tí kľúčoví aktéry v tomto smere, aby sme tento program dokázali efektívne spustiť, efektívne spojazniť. A teda podľa môjho názoru jeden z tých základných bodov, jedna z tých základných téz bude dobrá definícia toho, akú úlohu zohrávajú lokálne a regionálne orgány. Zároveň tu musí byť oveľa väčšia miera synergie v tomto smere, najmä keď budeme hovoriť o e, programe 2020 a e, nasmerovanie štrukturálnych fondov. Takže v tomto smere musíme propagovať toto prepojenie. Potrebujeme prepo- podporovať to prepojenie medzi týmito dvoma naozaj veľmi dôležitými horizontálnymi e, fondmi, ktoré sú k dispozícii preto, aby sme propagovali regionálnu politiku a zároveň vedú výskum a rozvoj. Ďalšia téma, ktorú musíme zdôrazniť, je otázka jasného odkazu smerom na výskum a výskumné investície. Najmä v oblasti e, humanitných odborov je dôležité, aby sme ochránili e, našu kultúru, naše umelecké dedičstvo a umenie ako také. Myslím si, že to je súčasť e, toho celku, ktorý by sa mal trochu viac počerkovať eh, v programe EU 2020 alebo Horizon 2020 a zároveň v tomto smere budeme pod, predkladať pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. Asik. Pán Mikuláš, nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Mm, vážení kolegovia, dámy a páni, dovolte aj mne sa vyjadriť eh, k tomuto veľmi zaujímavému materiálu, ktorý, e, o ktorom tu dnes hovoríme. A, a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu aj s hlavným spravodajcom, ako aj s ostatnými kolegami. S pánom Vlásákom máme dlhoročnú výbornú skúsenosť. E, je to človek znalý, takže s ním je aj radosť e, pokračovať ďalej, posúvať témy dopredu Práve v čase ekonomickej krízy a úsporných opatrení je teda potrebné sa zamýšľať nad smerovaním Európskej únie a nad rozumným investovaním práve do budúcnosti. Zvýšenie excelentnosti vedeckej základne je preto nevyhnutným predpokladom pre udržateľný rast a s ním súvisiacu prosperitu a konkurencieschopnosť Európskej únie a jej regiónov Program Horizon 2020 môže významne prispieť k riešeniu hlavných spoločenských výziev vymedzených v stratégii Európa 2020 a k posilneniu postavenia európskeho priemyslu. Na dosiahnutie týchto cieľov sa v návrhu predkladá celá škála podpory, ktorá je integrovaná v celom výskumnom a inovačnom cykle aby bolo uskutočňovanie Horizontu twenty ale účinné, bude potrebné udržať postupy, ktoré budú platiť pre financovanie projektov čo najjednoduchšie, čím sa zvýši aj účasť malých a stredných podnikov, ako povedal môj predrečník. To je aj pre mňa alfa a omega malé a stredné podniky a ich úloha v budúcnosti Rád by som však poukázal ešte na jeden taký iný, podľa môjho názoru veľmi významný aspekt európskeho výskumu. Viete, že výskum sa koná v najrôznejších oblastiach, eh, nielen technických, ale aj biologických, medicínskych disciplínach. A teda excelentnosť vedeckého výskumu v Európe musí byť dosahovaná, tá excelentnosť v súlade s doterajšími etickými a morálnymi zásadami, na ktorých Európska únia e, nielen mentálne, ale aj vo svojich dokumentoch stojí. Tieto zásady sú zakotvené v zmluve o Európskej únii a v zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj v charte základných práv Európskej únie a v iných príslušných právnych predpisoch Excelentnosť, čiže vysoká kvalita európskeho výskumu podľa môjho názoru znamená aj vysokú kvalitu týchto etických požiadaviek. Treba preto úzkostlivo dbať na to, kolegyne, kolegovia, aby etické zásady obsiahnuté v právnych predpisoch a, ďalej interpretované v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie boli systematicky zohľadňované vo výskume a vo vývoji vo všetkých členských štátoch a teda financovanie výskumu, ktoré, požadované, e, ktoré, e, ktoré e, sú etické požiadavky zakotvené v právnych predpisoch ehm, mm, nespĺňa, je samozrejme neprijateľné a nebolo by zlučiteľné so zásadou excelentnosti, o ktorej tu hovorím a na ktorú som sa zameral. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Rureplis. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať nášmu spravodajcovi vo svojich návrhoch. Zohľadňoval presne to, za čo je náš výbor kompetentný. Horizont 2020 má viacero aspektov, ale je dôležité, aby sme si uvedomili naše priority, aby sme príliš nezachádzali do šírky, preto považujem jeho návrh za dobrý, treba zdôrazňovať cezhraničný charakter. Ja Jediný podnet, ktorý máme my, kde si myslíme, že by bolo brať do úvahy viac, je to otázka zapojenia občianskej spoločnosti, princíp partnerstva. To by sa tam malo ešte dostať, takže podáme menšie zlepšovacie návrhy, ale ináč naozaj podporujeme e, líniu spravodajcov. Myslím si, že tam budeme mať dobrú spoluprácu. Uh, Ďakujem za slovo. Pán Koprakis z komisie, chcete sa k tomu vyjadriť? Pán Fanny Nistelroj má slovo. Ja som povedal, že to je prineskoro, ale hádam nie príliš prineskoro. Ďakujem za slovo. Áno, je to jeden z najdôležitejších programov, ten, o ktorom tu hovoríme, synergia. Synergia medzi nástrojmi regionálnych politík ERDF, najmä s tematickou koncentráciou, ktorú sme teraz e, zaviedli. A to nás dostáva do pozície, kedy by sme sa mali čo najviac harmonizovať s programami Horizont 2020 v budúcnosti. Pred chvíľou sme hlasovali o teritoriálnej spolupráci, územnej spolupráci s veľmi konkrétnymi návrhmi na spoluprácu regionov na ich ceste k vynimočnosti, k vynikajúcemu excelentnému výkonu. A v minulosti to bolo súčasťou 7. rámcového programu a teraz sa to odtiaľ presunulo do programu Horizont. Poznatky a výskumný potenciál takýchto programov boli včlenené do územnej spolupráce. A som veľmi rád, že takto k tomu prišlo, pretože program Horizont má ústredné kritérium a to je excelentnosť. Najlepší profesori, je jedno, odkiaľ pochádzajú, ak splnia toto kritérium a spoja sa s ďalšími, tak môžu spolupracovať. Sú mnohé regióny, maj, ktoré majú svoj vlastný potenciál a môžu sa zaoberať technológiou, energetikou, prechodom na inú energetiku alebo sociálne orientovanými témami, ktorí ešte zatiaľ nehovoria o tejto téme excelentnosti. A ak chceme byť v Európe vynikajúci, špičkový, nestačí byť len dobrý alebo naplňať 7. rámcový program. Nie, musíme inovácie uviezť do praxe. Výskum, nové metódy, nové praktiky, sa musia zrealizovať. Ak porovnáme Európu s USA, vidíme, že máme vynikajúce akademické inštitúcie, ale v čom zaostávame je rýchlosť a into, ino, intenzita inovačného reťazca. Je skutočne dôležité, aby sme dnes v, pri teritoriálnej spolupráci prijali možnosť, aby aj regióny, ktoré, zatiaľ ešte nie sú špičkové, aby sa zapojili, pretože môžu sa takto dostať na trajektóriu k excelentnosti, k špičkovosti. ERDF má priamo v sebe zabudovanú povinnosť vynaložiť aspoň 1%, ale možno až do 10% na takúto spoluprácu v rámci ERDF. A tu treba povedať, že toto je v skutku výsledok spolupráce ktorú sme nadviazali medzi programami Horizont a našou prácou tu. Možno by sme mali prevziať niektoré tie veci, ktoré naznačujú, že tu nejde len o programy Horizont, ktoré by mohli nám umožniť prejsť do novej fázy spolupráce, vytvoriť konkurencieschopnosť, pracovné miesta, dlhodobé pracovné miesta, umožniť vytvoriť e, regióny, ktoré sa špecializujú. Máme tam aj ex ante podmienku, špecializáciu regionálnu. Sme jednoducho pripravení na krok v tomto smere. Možno by sme mohli pracovať s väčším nasadením smerom k veciam, v ktoré dúfame. Ak človek nehovorí, tak ho ani nevidno. Možno, že sme o tom ešte len hlasovali, takže zatiaľ je e, prívčas, ale prepačte mi, že som toto nutne musel povedať. Dnes je zvláštne zasadnutie po toľkých hlasovaniach. Je tu ešte niekto z komisie, kto by chcel reagovať? Pán Korpakis z Európskej komisie. DG Výskum a inovácie. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za užitočné poznámky. Pravdepodobne nedokážeme sa zhodnúť na úplne všetkých predložených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch, pretože by mohlo to byť e, implementované s veľkými ťažkosťami, ale e, celkovo sme veľmi radi, že výbor REGI si želá čo, čím skôr zrealizovať program Horizont 2020 v tom duchu, v akom o ňom práve hovoril pán Van Nistelrooy. Pripomínam kolegom, že služby komisie, eh, regionálna politika, výskum a vývoj veľmi úzko spolupracujú na úrovni nariadení a prichádzame k dôležitému výsledku, aj pri tejto podmienke špecializácie regiónov, ale ide tu aj o ďalšiu podmienku koncentrovanie, kedy regióny musia vynaložiť istý, istú sumu prostriedkov na výskum, inováciu a ďalšie veci, ktoré sú predložené ako podmienky. Ten, táto spoločná tematika, ktorá bola predložená parlamentu aj pre viacročný finančný rámec, nesie v sebe informácie, ako Horizont 2020 a štrukturálne fondy vygenerujú synergiu v budúcnosti. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pán Korpakis. Pán Vlasák, nech sa páči, máte slovo, uzavrite diskusiu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Pripomienky som si prirodzene zapísal, súhlasím s mnohými týmito poznámkami, ktoré zahrňujem do tejto správy. Nejde tu iba o zníženie administratívy a prístupu jednotlivých subjektom k financiám, ale ide tu tiež o to, aby sme oboznamovali malé a stredné podniky s týmito poznatkami aby sa tieto veci premietli v praxi. Myslím si, že to je dôležité, pretože prepojenie výskumu s praxou, osobitne v tých regiónoch, je mimoriadne dôležité. Súhlasím aj s poznámkou pani Rühle. Musíme si všetci uvedomiť, že nie je možné túto podporu rozdeliť všade. Musíme sa snažiť tieto prostriedky koncentrovať a snažiť sa v tej koncentrovanej podobe vyťažiť čo najviac a využiť tie možnosti, ktoré nám Európa, respektíve regióny dávajú. A tam je úzka spolupráca s regionálnymi či miestnymi úradmi rád si vypočujem, respektíve sa budem sa snažiť získať e, poznatky z Európskej komisie, čo je pre nich ťažko stráviteľné. Rád by som sa vyhol takýmto problémom. Zastávam názor, že sme schopní v konečnom dôsledku urobiť vhodný kompromis, ktorý potom zapracuje všetky tieto poznámky. Ďakujem vám všetkým za vaše podnety a teším sa na spoluprácu. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán spravodajca, kolegovia. Chcel by som vás informovať, že lehoty pre predkladanie pozmiecich návrhov sú 16. júla na poludnie. Áno, 16. hovorí predsedajúci. Ďalší bod na programe je bod číslo 15. Rozvoj transeurópskej dopravnej siete. Opäť má slovo pán Vlasak. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa Lambertovi, že sa toľkokrát hlásim o slovo on ako spravodajca o všeobecných nariadeniach mal tento manevrovací priestor. Nie je to preto, že by som ho chcel z Konstanc dohnať. Ale v súvislosti s fondami tvorenia transeurópskej dopravnej siete je veľmi dôležité, zodpovedať na mnohé otázky, ktoré súvisia s financovaním a teda s tým, či budeme mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Nechcem e, zachádzať do detajlov, ale chcem upozorniť na to, čo som chcel vniesť do tejto správy väčšie zabezpečenie flexibility pre jednotlivé členské štáty. Nazdávam sa, že podstatné je to, že sa musí dôjsť k diskusii o európskych prioritách, teda medzi Európou a členskými štátmi. Zastávam názor, že zadefinované e, projekty by sme nemali chápať ako na 100% definitívne projekty. Treba brať do úvahy existujúce podmienky v jednotlivých členských štátoch Ehm, rád by som upozornil na to, že nie je možné, aby miestne a regionálne orgány boli zodpovedné za tieto projekty, ktoré nespadajú do ich kompetencie. Oni nerokujú o týchto projektoch a na túto oblasť sa musíme pozrieť aj z hľadiska legislatívneho či procedurálneho. Posledná poznámka, ktorá vyplýva z pripomienok alebo návrhov, ktoré som už zverejnil, je zohľadnenie záujmu jednotlivých štátov. Očakávam, že aj vy budete mať pripomienky k jednotlivým parciálnym projektom, tak ako sme ich navrhli, tieto pripomienky my dúfam pošlete. Vidíte, že ja osobne som komunikoval s orgánmi v Českej republike a dovolil som si niektoré konkrétne prípady premietnúť v mojej správe. Očakávam, ak budete z vašej strany mať nové vedomosti, tak rád ich samozrejme zakomponujem. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz majú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Bakula, máte slovo. Ďakujem pekne pán predseda. Ja vám chcem povedať, že by sme mali začať s myšlienkou, že sme ten, ten zaintegrovali do dopravných sietí vo všetkých regiónoch a že ten sú naozaj optimálnou základňou pre vyvážený rozvoj všetkých spôsobov dopravy. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa pokusili prekonať fragmentarizáciu, ktorá zatiaľ v reále existuje. Toto nové nadriadenie má veci zjednodušiť. Preto vítam bielu knihu, tak ako je zostavovaná a tak ako vytvára plán postupu pre európsky priestor, tak ako sa zameriava na efektívne dopravné systémy, efektívne v zmysle zdrojov a mala by to byť dlhodobá stratégia pre ten T systémy do roku 2030 alebo dokonca do roku 2050. Na úrovni EÚ sa vo všeobecnosti hovorí o niektorých aspektoch, napríklad o tom, že v súčasnosti dopravné siete v cezhraničných oblastiach ehm, sa, sú prerušené, sú tam oblasti bez spojenia a treba riešiť dostupnosť infraštruktúry aj v týchto miestach medzi členskými štátmi EÚ, na hraniciach medzi štátmi EÚ v pohraničných oblastiach a to vo viacerých, viacerých e, modoch alebo spôsoboch e, prepravy. Mali by sme budovať tzv. modulovú prepravu, ktorá bude obsahovať viacero styčných bodov, prístavov a ďalších bodov, kde sa spôsoby prepravy pretínajú, pretože sa snažíme všade v doprave znižovať skleníkové plyny. a snažíme sa až do výšky 60 ich znížiť touto interoperabilitou v, mnoh- v mnohých oblastiach. Je dôležité, aby sme v našej analýze sa sústredili na tieto veci. Náš spravodajca hovoril o financiách. Nie je to len otázka konsistentnosti s ostatnými oblastiami politik EÚ. Musíme sa sústrediť i na to, že tu máme nástroj, ktorý sa volá spájanie Európy, prepojená Európa. A v EPP sme sa zamerali na potrebu celoeurópskej dopravnej štruktúry v nasledujúcich rokoch, kde transportné koridory hrajú kľúčovú úlohu. Tie pridávajú tzv. európsku pridanú hodnotu, ktorú musia projekty v tejto oblasti vygenerovať a prepravcovia musia predkladať také projekty, ktoré si získajú podporu členských štátov EÚ, ale ktoré navyše budú musieť mať ďalšiu vrstvu, ďalší aspekt, a to európsky, celoeurópsky. A nie je, je síce možné predkladať aj národné alebo regionálne projekty, ale teraz stojí pred nami výzva podporovať členské štáty v tom a motivovať ich k tomu, aby sa zapájali do projektov na integrovanej celoeurópskej úrovne úrovni do cezhraničných projektov. Chceme sa dopracovať k takej sieti dopravných spojení, ktorá umožní lepšie prepojenie medzi starými a novými členskými štátmi EÚ z východu na východ alebo prepojí ostrovné časti Európy s pevninou. Interný trh pre dopravu je tiež čímsi, o čom sa hovorí a ja chcem zablahoželať spravodajcovi, lebo si myslím, že v budúcnosti budeme mať príležitosť ešte sa k tomuto v rozprave vyjadrovať, takisto pri predkladaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a treba vyvážiť práva a povinnosti regiónov, ktoré sa v tejto správe musia odraziť, pretože dostanú viac zodpovedností, ako tomu bolo v minulosti a preto treba prepracovať pôvodný zoznam koridorov, ktoré sú iba ukazovateľmi. Treba sa zamerať aj na alpské oblasti, izolované oblasti, ostrovné zóny. A intermodalita, interoperabilita sú pre nás dôležité pri koordinovaní cezhraničnej infraštruktúry. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Predsedajúci hovorí dáva slovo ďalšiemu rečníkovi. Ďakujem, pán predseda, za slovo, hovorí rečník. Dovolte mi, že plne súhlasím so spravodajcom pánom Vlasákom, že navrhované nariadenie má dobrý základ pre budúci rozvoj a pre financovanie dopravnej infraštruktúry s transeurópskym významom. Dokument komisie vítame, zahrňa nové pozitívne aspekty, ktoré budujú na existujúcich odporúčaniach. Chcel by som však spomenúť duálnu transportnú sieť, čo je sieť, ktorá by mala pokrývať dnešne, dnešnú existujúcu infraštruktúru podľa odporúčaní a takisto jadrovú sieť koridorov, ktorá by mala predstavovať akúsi kostru prepravy v Európe. Koridory sú takisto nástrojmi implementácie efektívneho budovania tejto základnej jadrovej siete. Na to potrebujeme lepšiu súčinnosť medzi aktivitami členských štátov EÚ, cez ktoré tieto koridory bežia. Prioritu treba dať takým problémom, ktoré sú spôsobené chybajúcimi prepojeniami alebo miestami, kde prichádza k e, nedostatočným kapacitám a priepustnosti prepravy a tieto riešenia by mali posilniť územnú súdržnosť členských štátov a regiónov a čo sa týka spoločenskej a hospodárskej súdržnosti, to je jeden, jedna z kompetencií, ktorú má na starosti náš výbor. Zlepšené spojenia zlepšené infraštruktúry do susedných regiónoch a krajín EÚ umožnia dopravné toky osôb i tovaru, čo, ako spomenul predchádzajúci kolega, naozaj vygeneruje európsku pridanú hodnotu. Ďalším dôležitým aspektom je otázka skutočne ukončených a komplexných transeurópskych dopravných systémov, ktoré budú zodpovedať ambícii vytvoriť interaktívnu dopravnú sieť, ktorá bude mať lepšiu dostupnosť Niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa nachádzajú v návrhu stanoviska, doplňajú návrh komisie z pohľadu rozvoja regiónov a zároveň z politiky súdržnosti, z pohľadu politiky súdržnosti. Samozrejme sú tu aj niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú dobre premyslené. Obávam sa, že zachádzajú trošku nad rámec kompetencií nášho výboru. Som si istý, že tieto pozmeňujúce návrhy 10 až 17 od pána Vlasáka môžu byť dobre premyslené a veľmi užitočné. Ale zároveň sa obávam aj o to, že toto nie je celkom tá kompetencia, ktorú má náš výbor. Ak by sme sa do tohto pustili, ak by sme túto tému otvorili, ako zároveň on žiadal, aby sme navrhli podobné pozmeňujúce návrhy, tak by sme sa mohli dostať do oblasti, dostať sa na pôdu, kde by sme už neboli veľmi konštruktívni, ale o tom samozrejme ešte môžeme hovoriť. V každom prípade Mám tiež názor, že toto je veľmi užitočný e, prínos zo strany spravodajcu a navrhujem, aby sme e, v tomto smere budovali radšej regionálne otázky vrátane zodpovednosti, budovania zodpovednosti európskych koordinátorov. Vo všeobecnosti si myslím, že robíme naozaj veľmi užitočný kus práce a spravodajca, spravodajca má tu niekoľko naozaj veľmi dobrých myšlienok. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej vystúpi pán Ugias, nech sa páči. <clears throat> Eh. Ďakujem. Keď sa pozrieme na tento návrh komisie a zároveň sa pozrieme na jednotlivé ciele, ktoré sa komisia snaží dosiahnuť, tak eh, náš výbor celkom zjavne môže vyjadriť pozitívny pohľad, pozitívne hodnotenie a môžeme povedať, že schvalujeme tento návrh, pretože treba povedať, že tento, tento dokument je pomerne dobre vyvážený, snaží sa zabezpečiť to, že tu máme dobré, modernú, prepojenú e, sieť prepravy a dopravných služieb. Nikto by s tým určite nechcel e, nesúhlasiť. V každom prípade Hovoríme tu aj o prioritných projektoch, ktoré sú postavené na spoločných záujmoch a ktoré zároveň zvýhodňujú tých, e, ktoré prinášajú predanú hodnotu. Opäť, ako sa s tým dá nesúhlasiť? Takže z tohto pohľadu rozhodne musíme povedať, že súhlasíme. Ale zároveň je aj pravda to, že celý cieľ v pozadí e, práce nášho výboru je zobrať do úvahy Ehm, hospodárskú štruktúru ehm, a charakter medzi jednotlivými územiami, medzi jednotlivými regiónmi, ktoré existujú v Európskej únii a mali by sme sa snažiť práve integrovať rôzne oblasti do jedného celku a chcem kolegov trošku varovať, že v tomto smere môžu byť mimoriadne sklamaní. V prvom rade nikdy nemôžeme ignorovať mapu Európy, tú kartografickú stránku regiónov. Nebudeme, zmeniť, nebudeme vedieť zmeniť tie koridory, nemôžeme zároveň spôsobiť žiadne vážnejšie alebo dramatickejšie zmeny. Hovorím to preto, že som aj vo výbore pre dopravu. A my sme už mali rôzne výmeny názorov s komisiou, kde sme sa snažili nejakým spôsobom odolať tlaku zo strany rady ktorá má v tomto smere primát a zároveň, ktorá ktorá má svoje dôvody pre rozhodovanie o tom, aké projekty budú uprednostňované ako prioritné. Samozrejme, keďže je veľmi obmedzený čas na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, myslím si, že je tak či tak našou povinnosťou vyslať veľmi silný signál najmä vizaví toho, čo sú naše pozície, čo je náš postoj. A síce, že my žiadame väčšiu integráciu väčšiu integráciu jednotlivých oblastí, jednotlivých vzdialených a periférnych regiónov. Je dôležité, aby sme zabezpečili to, že aj tie vzdialené, izolované regióny budú zapojené. My tu nechceme robiť iba nejaký nákupný zoznam všetko, čo si želáme nechceme, aby boli cesty stavané lárom fárom po celej Európskej únii. To, čo chceme dosiahnuť, je to, aby sa počerkli niektoré princípy, ako napríklad to, že v rámci tých základných sietí potrebujeme prepojenia do periférnych oblastí, prepojenia na ostrovné oblasti. A myslím si, že je naša povinnosť na toto poukázať. No a potom, myslím si, že zároveň budeme musieť sa dať do rúk výboru TREN a komisie a E, jednoznačne povedať, že sa nám nepáči možno to, tak ako s nami doposiaľ zaobchádzali, kde prostredníctvom e, pozmenujúcich návrhov, ktoré boli zasielané cez rôzne výbory, tak jednoducho naše postoje boli paušálne zamietané a priori. E, je našou povinnosťou samozrejme posúdiť, zhodnotiť akékoľvek návrhy, ktoré dostávame. To je súčasť našej práce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán vážený, vážený pán predseda. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho správu. Ako zelený máme v tomto smere viacero rôznych problémov. Predstavovali sme rôzne pozmeňujúce návrhy, boli sme na Európskom fóre regiónov a občanov. Ehm, je dôležité, aby sa občania efektívne zapájali do rozhodovania o dopravných koridoroch už len kvôli transparentnosti. No a zároveň je dôležité, aby sa zapájali aj do regionálneho rozvoja. Myslíme si, že takýto program je kľúčový pre zabezpečenie rastu v Európe. Takýmto spôsobom sa dokáže zakotviť udržateľný charakter dopravného rozvoja a zároveň budeme vedieť zabezpečiť aj to, že e, tu bude efektívny súlad medzi ostatnými politikami. V každom prípade je to príležitosť na to, aby sme sa sústredili na tie základné ciele Európskej únie, reagovali na klimatické zmeny, ochránili alebo pokúsili sa zachovať biodiverzitu. Potrebujeme uprednostňovať také dopravné médiá, také dopravné e, technológie, ktoré budú čo najviac ústretové voči životnému prostrediu. A takto budeme podporovať aj zelenú ekonomiku. Takže v takýmto spôsobom je veľmi dôležité podporovať e, rozvoj dopravy a zároveň investovať do e, infraštruktúrnych diel, infraštruktúrnych investícií. No a práve v duchu tejto logiky a v duchu tohoto prístupu e, sa budú aj najefektívnejšie využívať ekonomické prostriedky, ktoré máme v čase vrcholiacej hospodárskej krízy. Myslím si, že nemusíme za každú cenu propagovať diálnice a veľké dopravné cestné štruktúry. Už len kvôli tomu, že to potom prehlbuje závis, závislosť Európskej únie na rope a ropných produktoch. Myslíme si, že je dôležité takéto investície obmedziť na 30 a zároveň podporiť investície do iných dopravných štruktúr, ktoré budú ústretovejšie voči životnému prostrediu, ako napríklad železnice, no a bez pochyby aj bicykle. základná časť našich zdrojov musí byť nasmerovaná na iné, na dopravné technológie, nielen na asfaltové cesty. No a to práve z dôvodov ochrany životného prostredia, ale aj verejného zdravia. Je naozaj veľmi dôležité, aby sa zlepšila infraštruktúra je dôležité zlepšiť e, verejnú dopravu. A tým nemyslíme na železnicu a bicykle, ale myslíme aj cestnú prepravu, pešiu prepravu. Aj tej by sme mali výsť v a zároveň treba brať do úvahy aj e, potreby našich susedov, napríklad na Balkáne. A treba brať také typy opatrení, ktoré budú brať do úvahy aj susedské tretie krajiny. To môže byť v konečnom dôsledku veľmi užitočné na regionálnej úrovni potrebujeme sa vyhnúť tomu, aby sme podporovali také investície, ktoré, iba, ktoré budú viesť iba k e, znásobovaniu, využívaniu skleníkových plynov a z hluko, hlukovej kontaminácii je veľmi dôležité, aby sme e, vnímali tieto projekty jednak zo strany nákladov, ale aj zo strany príjmov a nielen finančných príjmov. Nezabúdajme na krízu. Máme tu problémy s financovaním. Napríklad v mojej krajine v Grécku žijeme v veľmi ťažkom období a potrebujeme veľmi pozorne zhodnoťovať, do akej miery je užitočné z hospodárskeho a sociálneho hľadiska e, podporovať veľké diaľnice, ktoré tvoria veľmi veľkú časť financovania e, alebo čerpania komunitárnych prostriedkov. Zároveň e, si myslíme, že sa neadekvátne podporujú železnice alebo nedostatočne sa podporujú železnice. Videli sme to na viacerých rôznych príkladoch. Je veľmi dôležité, aby sme investovali do iných fóriem prepravy, aj napríklad, aby sme investovali do bezdrôtových sietí stratégia a hodnotenie životného, dopadu na životné prostredie, e, to všetko musí mať všeobecný charakter. Globálne hodnotenie nemôžeme izolovane hodnotiť vždy iba jeden konkrétny projekt. No a práve v nariadení e, sa v tomto smere objavuje aj odkaz na tento extrém. Preto je dôležité, aby sme zahrnuli sem aj oblasť analýzy vzťahov medzi nákladmi, medzi príjmami, je dôležité, aby sme e, zahrnuli do týchto analýz aj sociálnych aktérov. No a v neposlednom rade netreba, mať, e, netreba zabúdať na vzťahy a záväzky, ktoré má Európska únia k cieľom 2020. Mali by sme e, v tomto smere podporovať nezávislosť občanov v oblasti dopravy a zároveň ich treba veľmi úzko zapájať do rozhodovania tieto náklady by mali sa preniesť priamo na sociálnu úroveň. Treba podporovať také siete, ktoré budú extenzívne a budú intenzívne prepájať aj vzdialené oblasti a ostrovy. Aj námorné koridory sú naozaj veľmi dôležité. Vrátane potrieb napríklad e, malých ostrovov. Tam je dôležité, aby existovali malé trajekty, ktoré ich budú spájať. Takéto malé trajekty sa nevyužívajú len kvôli obyvateľom ostrovov, ale je dôležité, aby občania všetkých európskych krajín mali e, príležitosť e, navštíviť takéto izolované ostrovy. Myslíme si, že aj projekty sietí, dopravných sietí po bicykli to je tzv. sieť Eurovelo. Aj tá by mala byť zahrnutá do európskych dopravných koridorov. No a zároveň, čo je veľmi dôležitý, je problém zvukovej, teda hľukovej kontaminácie. Hľukové emisie e, a ich znižovanie musia tvoriť dôležitý globálny cieľ e, dopravnej politiky v Európskom spoločenstve. No. A to všetko by sa malo objaviť v konkrétnych pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, kto ďalší chce ešte vystúpiť. Pýta sa pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Rovnako chcem poďakovať aj pánovi spravodajcovi za jeho správu k sieťam TNT, no a zároveň aj za všetky vyjadrenia tenevých spravodajcov a jednotlivých poslancov výboru. To všetko počerkuje skutočnosť, že návrh komisie dokázal e, urobiť kvadratúru kruhu a sústrediť sa na koncentrovanie na vnútorný trh a zároveň dokázal vytvoriť priestor pre e, väčšiu mieru súdržnosti medzi európskymi regiónmi a teritoriami. Mám také dve základné vyjadrenia, ktoré by som chcel povedať v tejto správe e, do istej miery obe tieto vyjadrenia súvisia s tým, čo sa snažíme týmto návrhom riešiť. A síce nad rámec zapájania e, do politiky TNT tie širšie nové ciele Európskej únie, či už to sú čo už to je stratégia EU 2020, či už to je oblasť efektivity, rastu, udržateľnosti a samozrejme aj toho, aby sme sa e, teraz e, venovali alebo venovali veľmi rozšírenému európskemu múzeumu. Tento návrh je aj o tom, že chceme dokázať eh, dodávať projekty priamo do terénu a byť, byť v tom efektívny. Politika ten téma už 15 rokov bola v niektorých veciach úspešná, aspektoch úspešná, ale jedna, jedna zo slabých strán je, stránok je to, že tu je nedostatok dobrého riadenia a nie jasné priority. Implementácia z tohto dôvodu zaostáva, no a očakávanie zo strany občanov a regiónov sú pomerne vysoké. Všetci majú záujem vidieť dobrú európsku infraštruktúru a sú potom sklamaní. ako sme sa s tým vysporiadali v novom návrhu. Vytvorili sme rámec, v rámci ktorého navrhujeme, aby členské štáty, ale aj inštitúcie Európskej únie robili záväzok a dodali túto základnú sieť e, do roku 2030. Mala by to byť jadrová sieť, centrálna sieť, ktorá bude mať multimodálny charakter a zabezpečí maximálne environmentálne benefity no a najlepšie možné využitie existujúcej infraštruktúry No a táto základná sieť bude potom slúžiť celému územiu no a bude zabezpečovať aj to, že všetky európske regióny budú mať takýto benefit z tejto základnej siete. Tento základný prístup bol veľmi silne podporovaný parlamentom počas prípravných fáz um, prípravy návrhu komisie, no a do veľkej miery bol podporený aj ministrami dopravy v rámci schválenia všeobecného postupu v marci tohoto roka. To napätie, ktoré tu je, je medzi záväzkami do roku 2030 a zároveň flexibilitou, ktorá je takýmto spôsobom potom garantovaná členským štátom a implementátorom projektorov, flexibilita čo do štandardov, flexibilita čo do výnimiek, všetky tieto prvky flexibility, ktoré v končnom dôsledku ohrozujú doručenie alebo to dosiahnutie týchto záväzkov pri, na, pri vytvorení plne funkčnej základnej siete. Druhý taký ten základný prvok pri e, riešení problému s implementáciou je dôraz na, e, na sieť s vysokou predanou hodnotou. Mala by to byť e, taká sieť, ako vidíte aj v návrhu komisie, ktorá je postavená na európskej základnej metodike, ktorá bola pripravená v spolupráci s Európskym parlamentom a ministrami dopravy, no a všetci, všetkými aktérmi v oblasti infraštruktúru. Táto metodika umožňuje členským štátom, ale aj komisii pri príprave konkrétnych návrhov e, rozhodovať sa v ťažkých otázkach, najmä čo sa týka napríklad toho, či zahrnúť alebo nezahrnúť sem aj niektoré prvky siete. Tento proces Samozrejme, musí zabezpečiť aj to, aby popri sústredovaní sa na hlavné priority sme zabezpečili aj to, že členské štáty dokážu túto základnú sieť vybudovať do roku 2030. A teda doplnenia tejto kľúčovej siete, základnej siete, sú teraz súčasťou procesu. Ale veľmi by som odporúčal, ak sa teda majú predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy, aby boli otestované z oči v oči tejto metodike, tak aby sme sa vyhli e, zbytočnému zaťažovaniu základnej siete tým, že tam budeme zahrňovať aj segmenty, ktoré nejakým spôsobom neodzrkadľujú európsku predanú hodnotu, ktorú sa snažia presadzovať hlavní aktéry siete TNT. No a tretí prvok, čo sa týka lepšej implementácie, to sú kľúčové koridory. Tieto kľúčové sieťové koridory budú dostupné pre celú e, základnú sieť ako implementačný mechanizmus. Financovanie nie je vyhradené len pre tieto koridory, samozrejme. E, financovanie bude potrebné pre celý systém TNT Mala by to byť komplexné siete, kľúčová sieť, základná sieť, ale časť tohto financovania sa bude sústredovať aj na koridory, ktoré majú byť nástrojom pre koordináciu, synchronizáciu a zabezpečenie lepšej projektovej implementácie medzi členskými štátmi. Myslím si, že opäť to môžeme ukončiť tým, že poďakujeme spravodajcovi za jeho správu, no a zároveň aj členom výboru za naozaj veľmi pozitívny eh, prístup k návrhu komisie. Ďakujem pekne. Pán Vlasak, chceli by ste to uzatvoriť, tú diskusiu? Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nechcem opakovať hlavné ciele tejto sieťa sietí ako takých musíme vyriešiť predovšetkým jednotlivé uzlové body, týka sa to prístavov, letísk alebo kríženia jednotlivých koridorov ako takých. Potom sú to hraničné prechody a prepojenia v tých úzkých miestach. Musíme si uvedomiť, že náš výbor toto stanovisko dáva z pohľadu regionálnej politiky a spolupráce s regionálnymi aktérmi, čiže z tohto pohľadu musíme tam vniesť náš pohľad. Na to máme prirodzene právo. Ja by som chcel uvieť ešte jednu vec, veľkú úlohu, tu bude mať spolupráca s tými stavebnými úradmi, ktoré sú na miestnej úrovni, respektíve časť na centrálnej úrovni a pre veľké líniové stavby spracováva napríklad štúdie, napríklad e, štúdia dopadov pre životné prostredie. Preto je mimoriadne dôležitá spolupráca a prepojenie všetkých týchto stratégií. To by som teda rád zdôraznil. A teraz ešte vysvetlenia k mojim možno veľmi detailným pozmenujúcim návrhom, ktoré ste tam mohli vidieť. Každý z nás poslancov má niekde eh, svojich priaznivcov a zodpovedá sa svojmu regiónu, teda za to, ako vykonáva svoju prácu. Asi sa nevyhnete preniesť záujem do našej konkrétnej práce, takže to musíme vidieť aj z tohto hľadiska. Ja si uvedomujem, že náš výbor nemôže detálne riešiť tie jednotlivé body ako také, ale na druhej strane sa tomu nevyhneme. Ak budeme chcieť niečo podobné presadiť, budeme potrebovať odborné argumenty a budeme musieť zainteresovať hlavný výbor, v tomto prípade výbor TRAN. Ešte jedna vec, ktorá sa týka napríklad environmentálnych aspektov, hlučnosti a podobne. Musíme si uvedomiť, že všetky protihlukové bariéry alebo stavby diálničných mostov s tým cieľom, aby pod nimi mohli prejsť žaby. No toto všetko musíme naozaj zvážiť. Toto tiež zaťažuje finančne jednotlivé stavby a z tohto hľadiska práve pri transeurópskych sieťach musíme namerať všetkým rovnako, tak nie je možné, aby sa v jednom štáte vybudoval kilometr diálnice za isté peniaze len preto, že tam sa berie na životné prostredie väčší ohľad. V tom sa musíme zjednotiť a nemali by tu byť veľké výkyvy. Posledná vec. Ja by som si želal, keby sa z tejto oblasti mohli financovať ekologicky priaznivé, udržateľné projekty hromadnej dopravy napríklad vo veľkých mestách, ale Obávam sa, že tieto, tieto prostriedky nám rozhodne nebudú postačovať a budeme sa musieť venovať prepojeniu Európy a neriešiť hromadnú dopravu. Teraz z tohto pohľadu to sú moje poznámky. Budem vďačný za akékoľvek pripomienky a teším sa na spoluprácu s vami. Thank you very much indeed. Ďakujem pekne. Rád by som vás informoval, že termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. júla na obed. Posledný bod na programe je, z, je prerokovanie e, stanoviska všeobecnému rozpočtu Európskej únie pre finančný rok 2013. Sú to všetky oddiely. Rád by som predstavil svoje stanovisko v rodnej reči. Nuž, e, ako to platilo aj v, príbe, v prípade správy o trialógu, tak e, zároveň snažíme brať do úvahy aj výsledok hlasovania o tejto téme, tak tá základná správa, ktorú chceme vyslať, je nasledujúca. Oblasť kohézie je najlepší spôsob, ako dokázať um, vrátiť Európsku úniu na kolaje rastu a tvorby zamestnanosti najmä keď čelíme potrebám regiónov a zároveň je veľmi dôležité zobrať do úvahy aj to, že znižovanie medzi regiónmi sa dá najlepšie dosiahnuť kohesnou politikou. Takýmto spôsobom dokážeme vytvoriť priestor pre ekonomickú ale aj sociálnu kohéziu. Je dôležité e, zvýšiť e, tento sektor, minimálne podporiť o 1,3 viac a zároveň je dôležité realizovať všetky opatrenia, ktoré priamo závislia od, od, počtu, od rozpočtu a neboli dotiahnuté v roku 2012. E, berúc do úvahy návrh komisie, um, treba povedať, že hodnotenie tohto hodnotenie komisie neberie do úvahy skutočnosť, že platby z predchádzajúcich rokov musia tiež prispieť k zníženiu rozdielov, ktoré môžu existovať medzi e, naplňaním týchto výdavkov a čerpaním jednotlivých položiek. Zároveň treba brať do úvahy aj tú maržu, ktorá je znížená pre rok 2013, najmä čo sa týka platieb a práve preto je veľmi dôležité, aby sme prijali nevyhnutné rozhodnutia. Najmä čo sa týka finančných potrieb e, v spojitosti e, s regiónmi, s regiónmi ako celkom, je dôležité mať veľmi jasnú a kľúčovú predstavu a tým myslím najmä rozhodnutie, ktoré bolo schválené 5. júla, v súčasnosti sa prerokováva na pôde Koreperu. A toto rozhodnutie musí brať do úvahy e, aj v záverečné schválenie rady. Tam bude dochádzať k horizontálnym škrtom, k horizontálnym úsporám očakávame, že sa tam zahrnú tie, tie čísla, ktoré navrhovala komisia už od prvého momentu. A práve preto vám chcem pripomenúť, že spolu s predsedničkou sme zdôrazňovali e, intenzitu prácu na, na jednotlivých e, témach, no a diskutovali sme o tom aj s jednotlivými politickými e, skupinami. Teraz sa Najprv vystúpi pani, pani Kostanca Krel. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Podporujem vás vo vašom vystúpení, vo vašom stanovisku naozaj kategoricky. Dnes ráno, keď sme diskutovali o týchto témach spolu s predsedníctvom a cyperským predsedníctvom a bol tu pán Godmanis, tak sme hovorili o Eh, jednotlivých eh, rozpočtových eh, položkách. No a vo výbore REGI sa vždy pýtame ohľadom toho, aká je absorpčná kapacita toho, ako sa tieto peniaze v konečnom dôsledku prenesú do regiónov. Ale keď máme projekty, ktoré už bežia, Európska únia, respektíve komisia, nie je schopná platiť, pretože rada nie je ochotná dať k dispozícii dostatočné, pro, dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Niekedy to nemôžem ani nahlas povedať, to už samo o sebe je zlé. V prípade, ak rada neverí vlastným číslam a tvrdí, že e, to tak nie je, tak naozaj chcem podporiť to, e, že na 11, niečo percenta by sme mali mať platby e, v našom materiáli. Dúfam, že rada uzná v týchto ťažkých časoch, že je dôležité financovať tieto projekty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má pán Van Nistelroj. Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, čo povedala Konstanc, pretože to doteraz celkom dobre fungovalo. Predtým sme nehovorili, teraz je to niečo iné ako to všeobecné nariadenie. V celku súhlasím. To, čo robíme teraz, je požiadavka, aby sme mali dostatočné množstvo finančných prostriedkov na platby, aby sa tam vytvoril dostatočný manevrovací priestor, ale ako vyzerá prax. V praxi sa rada rozhodne a jednoducho škrtá. Podľa našich skúseností z posledných rokov musíme povedať, že teda je to šialenstvo. Mali sme roky, kedy sa dve percentá nevyužili, teda v každom prípade prostriedky, ktoré sa vrátili do e, pokladne e, členských štátov. Nikdy som nepovedal ďakujem 2% rozpočtu, ktoré sa vracajú späť. E, sú to účty napríklad pre naše regionálne projekty, projekty no a potom sa spokladne nič nevyplatí. To je schizofrenná situácia. Musíme rade povedať, že sa mala čo musí naučiť keď sa platí 2, platia 2,5% späť. A zase na druhej strane pre tie nasledujúce roky tu nie je ochota peniaze zaplatiť, čo vedie k enormným problémom. A na konci obdobia 2013 bude tento problém ďaleko vypuklejší. Už teraz máme nezaplatené účty z roku 2011, napríklad, ktoré po roku 2012 sa presunuli. No a potom sa rok 2012, e, teda platby z 2012. presunú na 2013. No viete, je to dosť e, zvláštne, že tieto prehlásenia krajiny predkladajú v decembri, teda na konci roka. No a nakoniec tu potom Európska komisia dostáva vyúčtovania koncom roku. Takže vidíme, vyplýva to z údajov Európskej komisie. Levandovský nám to opätovne hovoril, môže to byť ešte horšie Ne, nemá nám stačiť to, keď sa povie, dostaneme manevrovací priestor, ale musíme tiež povedať, ak tento manevrovací priestor nebudeme mať a keď situácia bude vyzerať tak, ako v minulých rokoch, budeme mať deficit. No a to nedokážeme našim občanom vysvetliť. Niečo môžeme vysvetliť, ak máme isté záväzky, tak musíme samozrejme zaplatiť. Ale čo nedokážeme vysvetliť v prípade, ak rozpočet na rok 2013 sa bude krátiť, ak sa zmrazí, alebo akokoľvek to nazveme, práve preto, že e, situácia je ťažká v členských štátoch a občania tiež, tiež cítia, že sa rozpočet kráti. Ale toho čierneho Petra budeme mať v rukách my. My ako poslanci parlamentu si to musíme vypočuť. Hovorí sa, že o nás, že chceme zvyšovať rozpočet, ale je to otázka systematiky a keď nechceme vysvetliť systematiku rozpočtu, ak nechceme vysvetliť, že prichádzajú účty, za ktoré treba platiť a keď súčasne v uplynulých rokoch sa docielili prebytky, tak tam vidíme problém. No, možno je to otázka na E, rozpočtový výbor. Ale myslím si, že sa musíme na celú záležitosť dívať komplexne. Nie je len to, že Európska únia chce stále viac, viac peňazí, Niekedy je pre nás ťažké obhajovať vlastnú pozíciu. No tak troška e, som sa ukludnil. Zrejme to ale občania nebudú chápať my potom samozrejme strácame v dôsledku toho dôveryhodnosť našich občanov. Mohlo by sme, mohli by sme to Mazda formulovať troška krajšie, ale v každom prípade podporujem vaše požiadavky. Ďakujem, pán predseda. E, rozpočet Európskej únie má viacej častí. iba jedna z nich je časť komisia, o ktorej my teraz hovoríme, časť 3 komisia ono má ešte ďalšie parametre. Má, e, má parlament čas, má čas e, rada, má čas ombudsman, e, Európsky súdny dvor, dvor auditor a tak ďalej. Samozrejme, že my sa dnes pozeráme prirodzene z nášho pohľadu na, na čas 3 komisia, kde sú aj európske fondy. Ale možno sú tu aj veci, ktoré sa týkajú nás, čas parlament, a možno môžem dať také nejaké dva typy, na ktoré by sa bolo možno pozrieť aj v tejto oblasti. E my dostávame preklady našich dokumentov na rokovanie a ste si všimli, že nie všetky e, časti sú preložené do našich jazykov. A niekto to, čo nepreloží dnes, tak nám to preloží o mesiac alebo o tri mesiace a my to už dneska nepotrebujeme a e, my to už nebude, v tom čase nebudeme potrebovať, čiže e, a preklad to neefektívne a možno nám práve preto nepreloží to, čo práve dnes my potrebujeme. A treba sa na túto oblasť pozrieť, lebo tu skutočne nastáva niekedy veľká neefektivita. To je jeden parameter. Druhý parameter je, že často sa stávalo, že jednotlivé inštitúcie prekladajú svoje veci, pre, prekladatelia, a keď e, prekočia svoje kapacity, tak si niekedy automaticky objednali tie preklady nejak externe, externým spôsobom. Ale nezisťovali napríklad to, že iná inštitúcia európska má možno v tom čase voľnú kapacitu a že keby sme si to objednávali v rámci nášho, e, našich inštitúcií niektoré veci, tak by sme ušetrili milióny eur, ktoré by sa mohli použiť na iné projekty. Čiže tieto veci možno treba sa, ťažko povedať, ktorý výbor na to pozrieť, ale možno sa pozrieť na to, že akým spôsobom to funguje. Dosť nám v tom môže napomôcť e, správa dvora auditorov. Ďakujem. Well, I... Ďakujem veľmi pekne. Chcem všetkým eh, poďakovať za veľmi zaujímavé eh, otázky, no a samozrejme teším sa na vašu podporu pri mojej správe. Skôr ako ukončíme dnešné rokovanie, rád by som vás informoval, že termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov k návrhu stanoviska je 16. júla o 12. No a zároveň termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov k návrhu rozpočtu je 27. júla o 12. tiež. Ďakujem vám všetkým.